dnes budeme ho, ho, ho rozprávať na tému, ktorá je veľmi zaujímavá práve eh, pre náš výbor, pretože budeme hovoriť o podnikoch a ich prepojení s eh, ľudskými právami. Budeme diskutovať o téme ochrancov ľudských práv, ktorí pracujú v kontexte, ktorý je spojený s zaberaním pôdy. A toto je tak viac menej téma, avšak za tým je veľmi tvrdá realita, o ktorej budeme dnes poobedne diskutovať s jej protagonistami. Na úvod, okrem toho, že chcem poďakovať zástupcom jednotlivých veľvyslanectiev, diplomatických služieb, ktorí sú tu medzi nami prítomní, chcem objasniť hneď na úvod to, že cieľom nášho vypočutia alebo nášho popolednejšieho zasadnutia nie je, aby sme vládam tretich krajín niečo odoporučovali, ale aby sme si uvedomili ako Európania istý rozmer tejto otázky. Čiže uvedomili si to, čo je potrebné nie len ako spoločnosť, ale takisto aj ako zastupcovia podnikov a takisto štátnych verejných úradov, aká je naša úloha v tretich krajín. My sme ľudia, ktorí sa snažíme naštartovať rozvoj v rôznych krajinách a preto Dúfame, že štáty chcú dosiahnuť to isté, však my sme súčasťou politického spoločenstva, ktoré má určité princípy a takisto veľmi solidné zásady, pevné zásady, pokiaľ ide o ochranu tých najslabších. Ľudské právda, tu máme práve na to, aby sme ochraňovali tých najohrozenejších, najslabších verejné banky, verejné štátne podniky a ďalší sa musia naozaj pevne zaviazať, že budú takisto ochraňovať e, tieto práva, ktoré Európske spoločenstvo vždy ochraňovalo. A preto chcem zdôrazniť, že chceme teraz vypočuť protagonistov rôznych e, príbehov. Mnohí z nich boli prenasledovaní, niektorí z nich e, boli zavraždení ako Berta Cáceres. Dnes tu máme jej dceru pri nás, Abeta Suniga Cáceres, takže, eh, ktorá je veľmi eh, verným, verná odkazom eh, svojej matky. Vďaka nej prežíva matkin odkaz aj naďalej. Takže naša úloha je to, aby sme splnili vlastne, naše vlastné úlohy, naše vlastné ciele a aby sme zdôraznili to, že až doteraz snaha o splnenie všetkých tých štandardov, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, ešte Eh, nedospela k tomu zdarnému koncu a nie je dostatočná. A preto chceme presadiť také záväzné nástroje, takú priamu legislatívu, ktorá by zabezpečila to, že podniky na celom svete, európske podniky obzvlášť, nebudú môcť nikdy podporovať tento spôsob, ako vytrhávať zem miestnemu obyvateľstvu z rúk ak chceme ochrániť e, život týchto ľudí, tak e, iným spôsobom sa to nedám. Takže je potrebné naozaj príjmať e, v tomto zmysle zákony a dohliadnúť na ich plnenie. Preto dnes popoludne tu máme rôznych protagonistov, ktorí sa vyjadria. Niektorí sú, alebo väčšina z nich sú priamo prepojení s, tými, s tým konfliktom, ktorý sme práve spomenuli. Máme tu pani Hanna Sarinen, ktorá je poradkyňa v politickej oblasti a poľnohospodárskej oblasti Oxfamu. Ona urobí taký všeobecný úvod k tejto téme, ktorej sa budeme venovať. Pri, pokiaľ ide o Honduras, ako som vám už povedala, dnes tu je dcera Berta Cáceres, Berta Sluniga Cáceres medzi nami, ktorá eh, je eh, členkou občanského združenia pôvodných obyvateľov Hondurasu. Ako prvá osoba alebo z prvej ruky vám bude rozprávať o perzekovanie jej matky a takisto ďalších aktivistoch, ktorí boli s prívodom jej matky. Je pravda, že v prípade Berta Caceres je to niečo ako kronika vo predohlasenej smrti. Skoro 33 rokov dostala, alebo 33 krát dostala eh, priame ohrozenie, priame hrozby. Pokiaľ ide o eh, prípad Berty Cáceres, dúfame, že budeme môcť spolupracovať aj s hondurskými úradmi, pokiaľ ide o osvetlenie jej vraždy a takisto chcem poďakovať teda aj zastupcom veľvyslanectva Hondurasu, ktorí sú tu medzi nami a dúfam, že teda eh, budú sa snažiť v prípade vraždy Berty Cáceres objasniť pravdu. Potom je tu Linda Brekusen medzi nami, ktorá je šéfka vyšetrov, šéfa investícií Eh, Holandskej investičnej banky, ktorá eh, investovala do Aguasarka projektu, a ktorá eh, musela stiahnuť investície z tohto projektu pred niekoľkými týždňami. Tiež budeme hovoriť o prípade Kolumbie, ktorá, ktorú bude objasnená na prípade otca Berta Franku. A tiež budeme analyzovať jeden ďalší prípad na inom konci sveta, Liberii. Tuto bude svedectvo pána Alikavu z Inštitútu pre udržateľný rozvoj jeho krajiny. Chcem vám všetkým poďakovať za vašu prítomnosť medzi nami. Bez toho, že by som to naťahovala, chcem odovzdať slovo pani Hany Sarinen, aby nás uviedla do problematiky. Good afternoon and thank you. Um... Dobré popoludne a ďakujem pani predsednička za to, že ste nás sem pozvali. Dnes vám poviem niečo o väzbách medzi medzinárodnými finančnými inštitúciami a projektami, ktoré sa týkajú práve oblasti porušovania ľudských práv. Takže kto sú tie medzinárodné finančné inštitúcie? Je to niekoľko hráčov a majú rôzny mandát a tie definície nie sú vždy úplne jasné. Máme tu finančné inštitúcie, ktoré financujú rozvoj. Tie majú mandát investovať do rozvojových krajín, aby dosiahli rozvoj a súčasne mali aj návratnosť z investícií. Napríklad Európska asociácia EDFI, to sú, je v nich 15 bilaterálnych inštitúcií, FinFund, KW v Nemecku a podobne VAJO v e, Belgicku. Potom máme viacstranné rozvojové banky, MDB, tak sa tá, je tá skrátka, tie poskytujú finančnú podporu a poradenstvo pre ekonomický a sociálny rozvoj v rozvojových krajinách. Tu vidíme rôzne úrovne na globálnej, regionálnej a subregionálnej úrovni. Takým globálnym hráčom napríklad Svetová banka, Nová rozvojová banka, ktorú zariadili nedávno krajiny BRICS, potom na regionálnej úrovni je to Africká rozvojová banka, Azijská rozvojová banka, Azijská banka na investície do infraštruktúry na subregionálnej úrovni je to KB a v Južnej Amerike alebo EADB, Východoafrická rozvojová banka. Ale existuje ich ešte oveľa viac, samozrejme, takýchto medzinárodných finančných inštitúcií. Niektoré inštitúcie majú jasný mandát odstrániť chudobu, ako Svetová banka alebo EDP, Iné majú možno skôr úlohu podporovať hospodárskú integráciu, rast v tých regiónoch. Úloha medzinárodných finančných inštitúcií rastie, jej význam rastie, napríklad pri financovaní rozvojového seminára minulý rok sa zdôraznila ich kritická úloha pri financovaní udržateľného rozvoja v súvislosti s implementáciou SDG a aj poskytovaním in, um, odborných znalostí. Najväčšia takáto inštitúcia na svete EIB, to len aby ste vedeli, aká je tá veľkosť, má okolo 540 miliard eur a toto stále rastie. Európska rozvojové inštitúcie majú viac ako 30 miliard eur a investujú viac ako do 4 tisíc projektov na svete. A teraz viaceré vlády, čo je holandská, fínska, pridelujú zvyšujúci sa počet prostriedkov na rozvojovú pomoc cez ich finančné inštitúcie. Väčšina z aktivít je koncentrovaná do oblasti ekonomickej infraštruktúry, napríklad do ciest, letísk, energetického sektora, zásobovania energiou, ako napríklad priehrady a podobne. Tieto projekty budú mať veľmi významný dopad na využívanie pôdy a ich výsledkom je veľmi často presídlenie miestnych komunít. Takže keď budeme teraz hovoriť viac o právach na pôdu, tu je veľká, veľká priepas na globálnej úrovni, musíme povedať až 2,5 miliardy ľudí na celom svete závisí od pôdy a prírodných zdrojov, aby si zadovážili živobytie. To je jedna tretina celosvetovej populácie. Kto sú títo 2,5 miliardy ľudí? Sú to polnohospodári, pastieri, e, rybári, ktorí priamo si zadovážujú živobytie z využívania pôdy a prírodných zdrojov. Môžu to byť domorodé obyvateľstvo alebo iné miestne komunity. Pokrývajú oblasti, ktoré predstavujú viac ako 50 pôdneho zemského povrchu, suchého zemského povrchu ale z právneho hľadiska vlastnia len 10 z tejto pôdy, čiže obývajú 50 vlastnia 10 To je tá najväčšia priepas, ten rozdiel, ktorý existuje. Takže právne vlastnia len 10 pričom obývajú 50 Ten zvyšných 40 je riadených zvykovým režimom a to, je veľmi, e, to z nich robí veľmi zraniteľné subjekty, pretože to môžu zneužívať silnejšie subjekty a takisto sú aj zraniteľní z hľadiska zaberania pôdy. Ten obrázok, ktorý vidíte, je, je zo správy, ktorá sa nazýva Common Grounds, spoločná pôda alebo spoločná zem. Nedávno to e, vydal Oxfam v rámci celkovej väčšej globálnej kampane. Cieľom kampane je práve znížiť tento rozdiel tak, aby miestne komunity a domorodé obyvateľstvo, ktoré využívajú prírodné zdroje, aby ich pôda, ktorá im zvykovo patrí, aby to bolo uznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Hardcopies sú pri vchode vyložené pre tých, ktorí majú záujem o túto správu. Dosiahol sa určitý pokrok v oblasti e, práv k pôde v niektorých krajinách, ale ešte veľa treba spraviť. Najmä treba schváliť lepšie zákony, ktoré zaručia práva spoločenstiev na pôdu. A vidíme ešte aj nedostatky pri zabezpečovaní toho, aby sa tieto zákony efektívne implementovali na miestnej úrovni. Prečo nám má záležať na týchto právach pôde pôvodného obyvateľstva a e, obyvateľov tam. Prečo? Lebo je to otázka ľudských práv, dôstojnosti a rešpektu voči miestnym komunitám. A je to súčasne aj otázka rozvoja. Napríklad v Indii približne polovica vidieckých domácností si zaobstaráva Eh, obživu z takýchto spoločných majetkov. Potom Afrika. 90 africkej vidieckej pôdy je nezaevidovanej, nedokumentovanej a to súvisí priamo s vysokou mierou chudoby. Eh, práva k pôde spoločenstiev majú tiež aj význam pre boj proti zmenám klímy, pretože tieto domorodé komunity sú naozaj e, miestami, kde prekvita biodiverzita a e, v nich sa nachádza 80 biodiverzity našej planety. A nakoniec práva k pôde komunít, to je dôležité aj z hľadiska lepších investícií. Videli sme, že ak sa takto investuje, výsledky sú lepšie. A potom tieto konflikty, ako je zaberanie pôdy a komunity, tak tam dochádza k rôznym konfliktom. Univerzita z Queensland hovorí, že e, takéto spory o pôdy predstavujú takmer polovicu rizik pri e, ťažobnom priemysle. V inom projekte sa ukázalo, že ak by sa nezabezpečili práva pôvodných obyvateľov a komunity, tak tieto náklady e, E, ťažobných spoločností alebo rybárskych spoločností môžu vzrásť až o 20-30 tak... While the gap in land rights is not closed, uh... Nie je táto situácia zlepšená, tak budeme stále svedkami mnohých e, porušení práv. A napríklad máme tu medzinárodnú spoluprácu v investácii vo Vietname, E, nazýva sa, je e, vo Vietname Dragon Capital a táto firma má za klienta Hagom vlastnia 50 tisíc hektárov pôdy v Kambodži, majú tie licencie na to a tie sa dostávajú do konfliktu alebo prekrývajú pôdy, ktoré patria miestnym komunitám a má to škodlivý dopad na ničiaci účinok na dopad na život týchto komunít. Potom som, máme investíciu do kapitálu v hodnote 100 miliónov amerických dolarov do e, Fondu pre infraštruktúru v Indii. Viedlo to k e, sťažnostiam až 5000 negatívne ovplyvnených ľudí. V Hondurase máme napríklad FMO a IFC, ktoré sú zapojení do Banco Ficosa a ich klientom je Corporación Dinant a tam e, konflikt o pôdu dospel až tak ďaleko, že došlo k, zapiť, k zabitiu e, obyvateľov, miestnych obyvateľov. To je len niekoľko príkladov toho, aké môžu byť konflikty, ku ktorým dochádza každý deň vo viacerých krajinách na celom svete. veľmi často je problém v tom, že komunity a osoby, ktoré ktorí chránia svoje práva, sú označení ako tí, čo robia problémy a zastrašujú ich. Od roku 2002 takmer tisíc takýchto protestujúcich bolo zabitých. Tieto prípady sú dobre zdokumentované, na konci tam pri vstupe nájdete viacero informácií o nich. Je tam ten výskum Oxfamu, ktorý sa tým zaoberal. Teraz konkrétne k tomuto prípadu E, e, a Kvasárka odsúdzujeme zavraždenie týchto ľudí. Žiadame, aby sa začalo e, samostatné vyse, vy, takto, že odsudzujeme zavraždenie Berty Saseras a Nelsona Garcia. Žiadame nezávislé vyšetrenie v Hondurase. Žiadame honduraské orgány, aby ochránili takýchto aktivistov a taktiež žiadame, aby došlo k zlepšeniu posúdenia rizika pri tomto projekte Agvazarka, aby sa takýmto situáciám vyhlo v budúcnosti. Je to najmä dôležité vtedy, ak medzinárodné finančné eh, inštitúcie financujú prostredníctvom sprostredkovateľov a eh, investori často neposkytujú úver priamo, ale stále viac a viac až 70 pôžičok je poskytovaných cez finančných sprostredkovateľov a v tomto procese je veľké riziko toho, že informácie sa stanú netransparentné, je vysoké riziko, že spoločenské a environmentálne ochranné opatrenia, ktoré tieto samotné inštitúcie prijali a zaviazali sa k ním, sa nerešpektujú potom v na úrovni týchto finančných sprostredkovateľov. Ešte e, rýchly prehľad odporúčaní pre EÚ. Je dôležité mať politiky, ktoré uznávajú a chránia práva komunít na pôdu. Pri takýchto projektoch a operáciách ďalej je dôležité poskytnúť primerané a cielené a cielenú medzinárodnú rozvojovú pomoc na podporu ochrany práv k pôde, takisto zabezpečiť aj e, e, poskytnutie právomoci alebo teda dať právnu subjektivitu týmto spoločenstvom ďalej. Je dôležité, aby rozvojové projekty podporované EÚ boli v súlade a 100% plnili etické kritériá. Ďalej vyzývame EÚ, aby sa stala lídrom pri implementácii dobrovoľných usmernení, ktoré boli prijaté pre rozvojové programy zdôrazňujeme význam toho, že musíme mať aj funkčné mechanizmy odškodnenia e, pre miestne komunity. Vyzývame EÚ, aby e, brala na zodpovednosť európskych súkromných investorov v oblasti dodržiavania ľudských práv. Taktiež vyzývame EÚ, aby sa zaviazala k tomu, že nebude spôsobovať škodu a utrpenie obchodom, investíciami alebo ďalšími politikmi a aby zapodporovala domorodé obyvateľstvo miestne komunity v boji o zabezpečenie ich práv k pôde. Budem musieť obmedzovať vás v čase, pretože máme veľmi krátky časový priestor. Teraz odozdám slovo Berte sunide de Cáceres a potom sa vyjadrí zastupkynia Holandskej banky, aby sme videli celý ten prípad komplexne. Nech sa páči, ďakujem za to, že ste medzi nami. Volám sa Berta Sunida Cáceres, drahý prítomný a 11. marcu Berta Cáceres, moja, ma, moja matka bola uh, moja matka bola zavraždená dva dne po svojich 45 narodeninách. Jej prípad je e, výnimočný pre celý svet. Určite viete, aké strašné to bolo pre mňa, akú bolesť som zacítila. Ehm, pretože zrazu sa svet ocitol bez e, ochrankyne ľudských práv, ktorá sa snažila v skutočnosti e, alebo do reálu zakomponovať všetky tie medzinárodné záväzky. Snažila sa bojovať proti eh, eh, zabieraniu pôdy, zničeniu eh, lesov, zneužívaniu pôvodného obyvateľstva a, obvlášť sa zasadovala za práva žien. V roku 2009 Honduras eh, bol zasiahnutý štátnym prevratom, ktorý zmenil úplne tvár našej krajiny a takisto 40 eh, eh, územia našej krajiny nebol poskytnuté pre veľké podniky, ktoré mali na nich vybudovať veľké energetické diela hydrologické a tak ďalej. Avšak čo sa stalo s územím pôvodného Eh, indianského obyvateľstva, ktorí žili v harmonii s prírodou, snažili sa prirodzene využívať eh, prírodné bohatstvo. Pre veľké podniky to bolo len eh, tovar a biznis. Zrazu začali narastať počty uväznených ako aj obvinených ochrancov ľudských právach. V roku 2009 do dnešného dňa to narastlo neskutočným tempom. Eh, tiež boli zavraždení 15 ochrancovia a ochrankyne ľudských práv za toto obdobie ktorí bojovali za ochranu prírodného bohatstva a za eh, toto územie prípadne boli ďalší uväznení podľa eh, správy Global Witness Hondurase bol eh, najväčší počet eh, vražd na hlavu ochrancov ľudských práv a eh, ochrancov životného prostredia na celom svete medzi rokmi 2010 a 2015 minimálne. 109 osôb bolo zavraždených za to, že bránili životné prostredie a takisto aj pôdu miestneho obyvateľstva. Moja mamička bola neustále ohrozovaná za to, že podporovala svoje presvedčenie a že sa snažila bojovať za e, práva pôvodného indianského obyvateľstva. Od roku 2013, kedy e, sa začala e, budovať Agua Sarka, veľké, veľké vodohospodárske dielo, ktoré bolo budované veľkou akciovou spoločnosťou, sa tieto hrozby zintenzívnili. Bola ohrozovaná, e, dostala hrozby, že e, ju zavraždia a pri dvoch príležitostiach bola zadržaná. E, bola dvakrát obvinená pred súdom a z tohto súdu vyviazla ako nevinná. Kriminalizácia jej osoby, ako aj jej združenia, ktoré bojuje roky za ochranu životného prostredia, bola neustále atakovaná zo strany tohto podniku aby eh, jej odobrala legitimitu jej práci ako aj práci jej kolegov. Toto všetko bolo v rukách eh, tohto podniku, ktorých sa chcelo zbaviť eh, z odpovednosti takisto a za jej vraždu. Moja mamička bola verejne známa. Verejnosť vedela, že 33 krát dostala listy s výhražkami, že bude zavraždená. Koncesia e, tohto podniku v rámci štátneho prevratu, e, po štátnom prevrate e, bola e, toho jasnou, jasným dôkazom. E, ani e, len proces predchádzajúcej konzultácie s zúčastnenými stranami nebol dodržaný. Tento, táto vodohospodárska stavba neustále napreduje, buduje sa napriek tomu, že bola, o, bola označená ako hlavná príčina smrti mojej matky. Tento projekt je financovaný z strany medzinárodných baní buniek ako LFMO, Finfon a takisto je tam aj účasť eh, rôznych podnikov ako je Siemens a uh, hydro. Eh, chcem sa spýtať, tieto projekty, ktoré sú v jasnom konflikte s uh, s legislatívou a so všetkým, prečo, by teda, prečo mu sa musia stavať, keby tam neboli nejaké konflikty, tak asi, že by neprichádzalo k takýmto smrťam, k takýmto vraždám. Prečo moja mama a takisto aj senior Rodriguez bol zavraždený? Prečo aj Tomás Garcia bol ďalšou obeťou? Prečo moja mama zomrela? Prečo finančné banky, ak Eh, majú trošku morálneho kreditu, nevedia jasne stanoviť, eh, kto sú eh, to pôvodné obyvateľstvo a kto nie, pretože banky môžu sa síce otočiť od základných princípov a hodnot, pretože sú to ich súkromné záujmy, ekonomické záujmy a to teda podľa nich stojí viacej ako životy pôvodného obyvateľstva, čo sme znovu v koloniálnom svete. My sa domnievame, že teraz je veľká príležitosť pre nás, aby sme vytvorili e, záväzné e, normy, záväznú legislatívu s medzinárodnými inštitúciami preto, aby sa tak nedialo a aby takéto organizácie prevzali na seba zodpovednosť. Preto žiadame, aby definitívne e, tieto fondy, tieto finančné zdroje na stavbu tejto hydroelektrárne im boli zastavené, pretože je tu obrovský dopad na životné prostredie nie sú e, v kilovatoch, ale v tomto prípade v počtoch e, ľudských životov, o ktorých ľudia prišli. E, záujmy ropných a ďalších takýchto ťažobných spoločností nemôžu byť tie najdôležitejšie. Po zavradení mojej matky honduraská vláda opätovne spomenula, že bude sa snažiť obratiť na medzinárodné inštitúcie avšak neustále nám e, neumožňuje, aby sme dostali to právo zúčastniť sa na vyšetrovaní e, vraždy mojej matky. My by sme verili takým inštitúciám, ktorí by neboli neustále za e, takýmito finančnými podnikmi, ktorí sa zúčastnili na perzekúcii a kriminalizácie a takisto aj odsudení mojej matky. Preto chceme podporiť vytvorenia nezávislej komisie ktorá by vyšetrila, vyšetrila tento e, čin e, cez Organizáciu pre ochranu ľudských práv Južnej Ameriky, ktorá už prejavila o toto záujem. Tiež treba povedať, že v Hondurase je taká osoba ako moja matka e, bola zavraždená, tak v tom prípade nevieme, čo sa môže stať ostatným ochrancom práv eh, a takisto aj životného prostredia. Chceme požiadať, eh, aby ste sa jasne zasadili o eh, vyhľadanie páchateľa a takisto, aby prestalo, prestala táto beztrestnosť a takisto aj tieto vraždy. Predkladali sme viaceré petície, žiadame o to, aby ste nám pomohli v hľadaní spravodlivosti 48 dní po jej zavraždení. My chceme podporiť to, aby vrahovia boli zadržaní aby e, boli objasnení, pretože moja mama e, bola neskutočná žena, ktorá išla až do konca. Ona nezomrela, ale sa znásobila v boji proti smrti, v boji za život tých, ktorým teraz e, nesieme hlas hondurského hondúrskeho ľudu. My nedovolíme, aby tento zločin zostal nepotrestaný, ale tiež e, nedovolíme, aby, e, jej, aby tento zločin bol e, zabudnutý. Ona bola ozajstným motorom v hľadaní spravodlivosti, ktorá by bola otvorená pre všetkých. Končím môj príspevok slovami mojej matky. Zobuďme sa, ľudstvo, pretože už nemáme čas. Ďakujem. Ďakujem pekne, Berta, za všetko. A teraz odozdám slovo pani Linde Brekuzen, určite som jej priezvisko zle vyslovila, ktorá pochádza z holandského, holandskej rozvojovej banky FMO. Ďakujem pekne. Vážená rodina a priatelia, pani Marcera Tomás Garcia a ostatní ďalší predstaviteľi organizácií, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ja by som vám chcela poďakovať za príležitosť, ktorú ste poskytli výboru, podvýboru pre ľudské práva, aby sme sa mohli s vami podeliť na naše názory. Pre všetkým by som chcela vyjadriť, že veľmi ľutujem udalosti, ktoré viedli k brutálnej vražde eh, rodiny Kasiovcov a vyjadrujem svoje, úprimnú sústrasť eh, rodine a pozostalým. Naozaj to, čo ste zažili, to je naozaj ťažko pochopiť. E, pokiaľ ide o hondurasskú vládu, je, e, musí dôkladne tieto udalosti vyšetriť a treba a musí potrestať zodpovedných e, v mene holandského ministerstva zahraničných vecí a holandského vyslanca, ktorý sa stretol s predstaviteľmi Hondurasu, aby došlo k vyšetreniu a zlepšeniu situácie v ľudských právach v Hondurase vo všeobecnosti. Dovolte, aby som jasne vyjadrila, že právo pre slobodne sa vyjadrovať. To, tieto, to je pre mňa veľmi dôležité aj pre celé FMO. Každý jednotlivec by mal možnosť sa mať cítiť e, bezpečne, keď vyjadruje svoje stanovisko. FMO odmieta aký, a odsudzuje akúkoľvek násilie, ktoré je páchané na takýchto osobách alebo skupinách osôb. FMO je dlhodobým investorom v súkromnom sektore v Hondurase a prostredníctvom našej práce, na ktorej našim cieľom je podporiť ľudí, aby zlepšili svoje životy. My poskytujeme najvyššiu prioritu, aby sme zapojili eh, dôkladne všetkých, ktorí sú v tomto projekte naš, v rámci nášho intenzívneho dialogu a konzultácií. Robíme to tak, aby sme zabezpečili, aby naše investície pozitívne prispievali čo najväčšiemu počtu ľudí E, e, náležitá kontrola, ktorú máme z hľadiska e, ľudských práv a ktoré máme aj v klimatickej a sociálnej politike, tie sú veľmi dôležitými normami. My dodržiavame takéto normy v oblasti ľudských práv. Takisto aj podporujeme aj rámec OSN, tak aby sme vlastne podporovali ľudské práva aj v podnikoch a biznis podnikaní. A toto je vlastne chvíľa, kde by som vás chcela požiadať, aby ste sa, sa so mnou pozreli spolu na film o projekte Akvazarka, aby ste videli, že čo vlastne robí FMO a koľko sme si my vypočuli miestne komunity, aj, keby sme, aj tým, že poskytujeme vysokú prioritu ľudským e, právam a žiaľ technická e, linka nefunguje a linku e, na tento film sme všetkým poslancom zaslali, takže by som vás chcela pozvať, aby ste si pozreli tento film, pretože poskytne v krátkej dobe veľmi dobrý prehľad o projektoch a tiež vizualizuje našu prácu, ktorú sme vykonali, kde sme vypočuli miestnú komunitu a tiež mnoho aktivít, ktoré sme podnikli. Aj sme zmenili projekty, ktoré sme financovali na iné projekty, pretože sme si vypočuli názory miestnych, aby sme zabezpečili naozaj to, že vypočuli sme si ich obavy, pokiaľ šlo o tie projekty. Zároveň FMO mám je veľmi hlboko znepokojené situáciou v Hondurase v oblasti ľudských práv a podporil spoločné uznesenie, ktoré prijal Európsky parlament minulý týždeň k situácii e, obrancov ľudských práv v Hondurase. Na báze súčasnej situácie pretrvávajúceho násilia FMO sa rozhodlo, že pozastaví svoju činnosť v Hondurase a to znamená, že už nebude FMO sa venovať novým projektom či záväzkom v Hondurase a nebude ani e, žiadny právne prostriedky poskytnuté v rámci týchto projektov Akvazarka, kým nedojde k vyšetreniu situácie. A na báze súčasnej situácie otázka je, že či FMO neodíde z projektu je veľmi legitimnou otázkou. My si musíme položiť otázku, že všetky obavy, ktoré tu sú, prostredníctvom projektov nezávislých eh, poradcov a našich pracovníkov a stykov s um, miestnou populáciou, avšak eh, nepokoj vlastne pokračuje, preto my chceme žiadať, aby eh, sa vycestovali zástupcovia FMO do bez Hondurasu a to sa bude môcť ľudia, až keď budú bezpečnostné podmienky, keď to umožnia. A veľmi mm, rozvoj, FM funguje v rozvojových krajinách, ktoré majú vysoko zložité situácie a podmienky, preto naozaj musí veľmi dôkladne preskúmať všetky zúčastnené strany prostredníctvom intenzívneho dialogu a konzultácií, tak aby ne ani odmietal tých, ktorí naozaj zažili e, nepríjemné veci a je potrebné im zabezpečiť eh, kompenzácie a tiež treba zabezpečiť budúce generácie bojovať proti chudobe. Eh, tiež máme aj ten mechanizmus eh, obťažnosti, ktorý vlastne, či stiažnosti, ktorým vlastne platí pre všetkých, ktorí ma chce, chce stiažovať na niektoré z našich projektov. Ehm, tiež ehm, ja som presvedčená, že naše záujmy sú v súlade. Všetci chceme lepšiu budúcnosť pre naše deti a všetci chceme lepší život pre ľudí v Hondurase. A preto FMO víta aj s zapojenie externých e, zúčastnených strán, vrátanie NGO, aby sme zabezpečili, že naše e, procesy sa veľmi dobre vykonávajú. Bolo na budúci týždeň pripravené stretnutie v Holandske, aby sme sa stretli s pani Bertou Caseras a aj so stret, e, s členmi honduraskej NGO, NGO, kde vypočujeme ich obavy. Chceli by sme pozvať všetkých všetky zúčastnené strany, aby sa s nami, eh, aby s nami otvorený, otvorený a spoločný dialog a vítame všetky návrhy na zlepšenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste medzi nás prišli, aby eh, ste toto tu odprezentovali. Teraz odozdám slovo Albertovi Frankovi z E, komisiu, z Komisie PS pre spravodlivosť a mier Kolumbie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za túto príležitosť, že môžem byť prítomný na tomto fóre e, že môžem tu zastupovať afrokolumbijskú ke miestne obyvateľstvo, ktoré sa snaží získať právo na dôstojný život. V vzhľadom na všetky militar, militaristické a paramilitaristické skupiny, ktoré existujú v, v Kolumbii, ktorými sme neustále zastrašovaní, ktorými sme presidľovaní, ktorí sme sexuálne ohrozovaní plus štátne inštitúcie, ktoré sú veľmi komplexné. A toto všetko vytvára ramec, ktorom žije, plus to, že nám neustále berú našu zem. 18. augusta 2012 paramilitaristické skupiny z Mety eh, presídlili eh, súrodencov eh, Hulmar a Javiera na iné miesto a tzv. paramilitaristické vojaci, ktorí sú známi ako Parageres, títo sa im zabrali ich e, zem. E, Súrodenci sa spýtali, prečo im berú e, tento zem, ktorá im patrila. Nepodarilo sa im vrátiť, pretože mm, táto zem im, držala, či im ležala veľmi na srdci, nakoľko ju ešte zdedil ich dedo v 80. rokov veľký bojovník. Paramilitantné skupiny eh, prišli, zavraždili mnohých, eh, presídlili ich a zobrali, eh, získali kontrolu nad obcov. V roku 2008 bol tu spustený veľký projekt, ktorého dopadom bolo zaberanie pôdy, čo spôsobilo medzi rokmi 1997 a 2007 stovky ľudí, ktorí museli byť presídlení. Naďalej toto pokračuje, takisto pokračuje vysadzenie palm, pal, paliem. Tento palmový projekt ohrozuje e, pôvodnú zem, zem, ktorých vlastníkmi, e, vlastníkmi je pôvodné obyvateľstvo. E, keby kolumbijský ústredný súd v tom spravodlivne rozhodol, toto by bolo jediné riešenie Nedaleké stavby e, takisto znečisťujú aj e, podzemnú vodu a tiež e, povodie amazonského pralesu. Pozrieme sa takisto aj na Panamu, kde podobné paramilitantné skupiny existujú aj doteraz. V roku 2014 súdny dvor nariadil vnútené presídlenie a takisto aj eh, ďalšie opatrenia. V súčasnosti súdny dvor povedal, že tieto paramilitantné skupiny a takisto aj ďalšie skupiny eh, nerobia nič zle. Niektoré sú eh, dokonca prepojené na podnikateľský svet, ktoré podporujú ekonomické veľké záujmy tejto týchto stavieb, eh, ktoré eh, majú eh, veľký ekonomický význam. E, 174 osôb po začatí týchto stavieb buď prišlo o život alebo zmizlo. 14 nútených presídlení a takisto zastrašovanie, aby opustili svoj zem. Toto všetko je každodenná realita. Výrok ukazuje, že paramilitantné skupiny a ich aktivita je prepojená s hospodárskými e, cieľmi. Preto aj Ústavný súd Kolumbie, keď žiadal štát, aby podnikom tieto e, zabraté e, územie odobral, nebol nakoniec splnený. Po, môžeme teraz konštatovať, že ten, kto podniká v palmovom priemysle, má teraz zelenú Komínčas hovorí, že je to absolútne zrejme, že túto sú prítomné práve takéto záujmy a e, upozorňuje aj na e, ruky tejto nadnárodnej korporácie, ktoré majú svoju chobotnicu natiahnutú všade a ich e, dopadom je práve toto nútené presídľovanie. Nezdá sa to nezvyčajné, že najviac vnútených presídlení a ohrozovanie ľudských prv ako aj chudoba, toto všetko sa odohráva v takých regiónoch, kde ťažobný priemysel e, získava najväčšie zisky, ropné spoločnosti, e, spoločnosti, ktoré ťažia zlato alebo striebro, ďalšie, ktoré stavajú elektrické siete alebo dopravné spojenia domáce obyvateľstvo má nároky na rovnaké práva e, tieto spoločenstva sú e, obeťami, avšak e, snažia sa teraz zorganizovať, snažia sa nájsť alebo zabezpečiť odpor, bojovať proti všetkým týmto krokom, snažia sa sami nájsť svoje vlastné nástroje, ako sa môžu ochraňovať. Eh, snažia sa vytváriť, vytvárať humanitárne eh, utečenecké mm, centra, bojovať eh, proti týmto ozbrojeným zložkám, proti aktivitám týchto militaristických a paramilitaristických skupín. Tiež vytvoriť také mechanizmy, ktoré by mohli e, ochrániť životné prostredie, ktoré je ohrodené, ohrozené práve týmito veľkými stavebnými ako aj priemyselnými projektami. Tieto mechanizmy na vlastnú ochranu majú humanitárny rozmer a e, všetko je to vytvárané samotným pôvodným spoločenstvom, samotnou pôvodnou komunitou. Snažia sa naozaj nájsť prostriedky, ako sa sami brániť. Toto je veľmi dôležitý faktor v konsolidácii týchto projektov. Úloha medzinárodného spoločenstva je následovná. To, aby tí, ktorí e, narušujú e, ohrozujú základné a porušujú základné ľudské práva, boli e, potrestaní. Tá neustála prítomnosť medzinárodného spoločenstva ktoré medzinárodné spoločenstvo zabezpečovalo a ktoré bude v budúcnosti zabezpečovať, nemôže prestať. Pretože je to určitá forma zastrašovania práve pre aktivity eh, takýchto eh, skupín. Hm. Vyslanie rôznych eh, misií zo strany jednotlivých štátov, ozrejmovanie týchto zločinov, obetí pred e, kolumbijským štátom. To všetko môže pomôcť. E, verejná ochrana ochrancov e, životného prostredia, ako aj ľudských práv, je takisto potrebná, pretože Eh, formou oznámení alebo listov. Eh, kolumbijská štátna správa vydáva rôzne pochybné rozhodnutia. Európania, ako aj ďalší, importujú svoje produkty od nás eh, na svoje územie. Je potrebné, aby Kolumbia s nimi spolupracovala a aby dodržiavala to, k čomu sa zaviazala, aby prestala táto korupcia. Klauzula o dodržiavaní ľudských práv v prepojení s obchodnými zmluvami medzi Kolumbiou a Európskou úniou je takisto veľmi dôležité. Je potrebné vytvoriť cestovnú mapu takú, aká bola vytvorená v roku 2014 a hlavne je potrebné ju dodržiavať v rámci stratégie prevencie, ochrany, nezabraňovania, berania pôdy. Ešte krátke pripomenutie situácie, v akej sa teraz nachádzame v Kolumbii naďalej pokračujeme e, v tom istom boji ako pred rokmi e, s paramilitantnými skupinami, farkami a tak ďalej. E, tento konflikt sa vôbec ešte nezmiernil. Nemáme tam ešte mier. Snažíme sa však vytvoriť takú spoločnosť, ktorá z strednodobého hľadiska bude môcť sa stať modernou demokraciou. Tak, ktorá by odstranila korupciu a zabezpečila spravodlivosť pre vidiecké obyvateľstvo, ktoré bolo uh, ktorému bola odobratá pôda, je naozaj veľmi e, znepokojivé vidieť e, stavať tieto veľké vodohospodárske projekty, pretože to je v rozpore s prvým bodom e, zmluvy, ktorú štát uzavrel s Farkami pretože akýmsi spôsobom legalizuje odoberanie pôdy kolumbijskému pôvodnému obyvateľstvu a majiteľom podnikov dáva veľké práva. Ďakujem pekne za vašu podporu, za to, že ste sa posadili za stôl s našou vládou a takisto aj s farchami. A na záver by som chcel vás požiadať, aby ste vytvorili kontrolné mechanizmy na to, aby európske podniky, alebo ktoré majú obchodné vzťahy s Európou, neporušovali ľudské práva, alebo aby neboli komplicmi, ktorí majú profit eh, z takýchto porušovaní. Chcem vám dnes povedať, že dúfam, že e, sa poučíme z minulosti a že uznáme všetci, že sme sa nesprávne postavili k týmto problémom a že e, sa budeme snažiť urobiť viac pre spravodlivosť a pre boj e, s klimatickými zmenami, aby sme bojovali proti prírodným katastrofám, ktoré sú len dopadom ľudskej spoločnosti, že sa budeme venovať aj konfliktom v ďalekých krajinách a že si uvedomíme, že tieto spoločenstva v nás veria a že nebudeme sa snažiť využívať násilie proti iným pretože skutočnosť je takáto. Ak sa spojíme na to, aby sme pracovali na socioambientálnej spravodlivosti, na všetkých, eh, eh, vo všetkých kútoch sveta budeme mať eh, aj ľudskú budúcnosť a istejšiu budúcnosť. Spojme sa za dôstojný život všetkých ľudských bytostí na svete z akéhokoľvek miesta, kde len žijeme. Vy môžete urobiť dôležité veci, urobiť dôležité kroky a chcem vás všetkých požiadať, aby sme si teraz pripomenuli minútou ticha 28 vraždu 28 eh, osôb, ktoré boli násilne zavraždené eh, tento rok v Kolumbii. Mnohí z nich boli ochrancovia eh, ľudských práv, ochrancovia životného prostredia boli zavraždení za to, aby vytvorili spravodlivejší svet, aby vytvorili lepší, ľudskejší svet, aby bojovali po boku svojich priateľov, pretože Okrem toho, že v Kolumbii sa odoberá zem po miestnemu obyvateľstvu, tak eh, aj sociálni lídry, ktorí pracujú na za spravodlivejší svet, za spravodlivejšiu krajinu, sú takto ohrozovaní. A títo pracovníci zámier, myslím, by si zaslúžili, hlavne tí, ktorí boli zavraždení, túto jednotku, jednu minútu ticha a solidarity. Takže, pani predsedníčka, nariadujem jednu minútu ticha. Ďakujem pekne a na záver odovzdám slovo našemu poslednému roč- rečníkovi pánovi Ali Kabovi, ktorý eh, nám bude hovoriť o dramatickej situácii jeho krajiny Liberie. Nech sa páči, pán Kaval, máte slovo a potom uh, už odovzdám slovo pani podpredsedničky Besery, pretože ja musím teraz odísť Dobré odpoludnie. a ďakujem za túto príležitosť tu dnes byť. Volám sa Ali Kaba a som z Liberie. Pracujem s Inštitútom pre udržateľný rozvoj. Spolupracujeme s vidieckými komunitami v Liberii, aby sme podporili ich práva k pôde. Ja sa zameriavam na práva k pôde, Pracujem vo vidieckých komunitách, aby sme ochránili pôdu a spolupracujem aj s vládou, aby sme vypracovali politiky, ktoré rešpektujú zvykové práva. Moja dnešná prezentácia sa zameriava na 5 kľúčových oblastí. Poprvé, poskytnúť kontext, kde dochádza k zaberaniu v situácii, v ktorej dochádza k zaberaniu pôdy v e, Liberii a chcem vám poskytnúť aj skúsenosti v teréne z práce, ktoré robíme v Liberii. Tak Tiež chcem hovoriť o zapojení európskych investorov a európskych peniazoch v takýchto e, transakciách, ktoré sa týkajú pôdy alebo licencií alebo koncesí na využívanie pôdy, ako aj o niektorých úsiliach, ktoré realizujeme v Liberii, aby sme zvládli tieto výzvy a mám aj niekoľko krátkých dôležitých odporúčaní pre Európsky parlament. Kontext v Liberii nie je veľmi odlišný od toho, ako čo tu vysvetľovali moji kolegovia. Máme veľmi slabý právny systém v oblasti práv k pôde. Krajina má duálny právny systém v súvislosti s pôdou máme duálny systém, ktorý nerešpektuje zvykové práva. Pôdu môžete mať buď v súkromnom právnictve, takmer vlastniť, alebo môže byť vo verejnom vlastníctve, čo využíva štát, ktorý, má, ktorý je centralizovaný v Monrovi, hlavnom meste. Máme aj veľmi slabý regulačný rámec, najmä v oblasti rastlinného hospodárstva, nemáme žiadnu polnospodárskú politiku, e, územné plánovanie, proste alebo inštitúciu, ktorá by riešila spory a škody súvisiace s pôdou. Zisky získané z pôdy na základe koncesí nie sú rovnomerne distribuované veď komunít, ktorá trpí takýmito operáciami na základe koncesí, nedostáva potrebnú kompenzáciu na to, aby, ktorá by odškodnila ich stratu. Teraz by som vám chcel povedať určitú skúsenosť eh, z firmy Golden eh, Liberian, ktorú vlastní Golden Agro Resources. To je skúsenosť Liberie. Ako som už predtým spomenul, nemáme žiadnu ochranu zvykových práv a vláda dala takmer 3000 hektárov pôdy tejto spoločnosti na to, aby tam podnikala. V pod- nedávnych prípadoch v okrese Tačuan e, v Liberii vidíme, že táto firma pristúpila k pôde bez toho, aby vôbec konzultovala miestne komunity. Chýbal vôbec predchádzajúci informovaný súhlas, vôbec sa to nepoužíva a tieto komunity sú citlivé na to, keď im odoberú pôdu a v takých prípadoch, kde komunity odporovali takémuto záberu, tak firma využila donúcovacie prostriedky alebo neprimeraný politický tlak. Napríklad, keď sa snažili dostať na pôdu komunity, firma sa spojila s národnými štátnymi predstaviteľmi a v donútení komunity buď opustiť pôdu alebo podpísať e, memoranda o porozumení alebo e, podobné prostriedky. Máme prípad, kde istý policajný pracovník, neviem ako to podpísať, neviem, či je tomu porovnateľné, ale e, vláda presvičala miestnych lídrov komunít, že musia rozprávať s komunitou a presvedčiť ju, aby podpísali dohody, ktoré pripravila firma, alebo že stratia svoje, svoju prácu títo štátni zamestnanci. Takže ak naši lídri alebo komunity odporovali, došlo k donúcovaniu a zastrašovaniu. Zastrašovaniu v tom zmysle, že sa im vyhrážali stratou zamestnania A ak aj toto nestačilo, tak došlo k ďalším výhražkám. V niektorých týchto oblastiach došlo aj k výskytu paramilitantných e, e, útvarov a máme dokonca aj prípady úmrtí alebo zranení. Takže väčšina komunít je veľmi zraniteľná pri takýchto transakciách. Dopad, ktorý tu je dokumentovaný aj ďalšími prednášateľmi, poznáte, ale v našom prípade boli ľudia donútení opustiť pôdu, stratili prístup k poľnohospodárskej pôde a sú vystavení neistote, najmä potravinovej neistote. Došlo e, aj z zneúcteniu posvetných miest a je to aj veľká záťaž na ženy a deti, ktorí zostali v takýchto e, e, oblastiach a nemajú šancu hľadať e, nejakú náhradu alebo prácu. Jednoducho dochádza k rozbijaniu miernych, miestnych komunít, čo vytvára nárast konfliktov a chudoby. To sú tie problémy, s ktorými sa stretávame v Liberii a ktoré sme E, zdokumentovali. MVOčky a komunity sa snažili odporovať, ale investície sú veľmi závažné, veľké a ich dopad je veľký. Európsky investori tu majú veľmi dôležitú úlohu. 25, vyše 25 fondov do Goal Valorium alebo Golium Agro Resources, to sú tie dve spoločnosti, o ktorých som hovorím, eh, ich príjmajú. Napríklad eh, eh, to sú tie firmy, ktoré dostávajú peniaze z Európy. A ak sa tieto peniaze dostanú do GEO, tak ohrozujú miestne komunity v Liberii a prispívate k tej situácii, o ktorej som hovoril. Ako som povedal, Vidíme, že komunity sa v Liberi stavajú na odpor, uvedomujú si svoje práva, ale je tu právne vákuum a je tu aj politický tlak. A ako som povedal, došlo k fragmentácii komunít. Takže napriek úsiliu dochádza stále k tomu, že ich zbavujú pôdy. Miestne mimovládky pracujú s vládou na vypracovaní politik s použitím medzinárodných nástrojov, ale výsledok je vždy veľmi otázny, lebo stále dochádza k strate pôdy komunít. Mnoho vecí sa deje aj v spolupráci s medzinárodnými partnermi. Spolupracujeme s priateľmi zeme, E, svetkovia ľudí, aby sme mohli vyvíjať tlak na niektorých, niektoré finančné inštitúcie a investorov a pôda napriek všetkému úsiliu e, sa stráca, pretože firmy nedodržiavajú svoje záväzky, nevyužívajú tieto prostriedky tak, aby rešpektovali zvykové práva, práva komunít alebo ľudské práva. Toto sú tie výzvy, problémy, ktoré sme sem prišli dnes povedať a prišli sme aj s týmito odporúčaniami. Sú jednoduché, ale myslíme si, že sú veľmi dôležité aj pre ďalšie komunity v Afrike. Myslíme si, že Európsky parlament by mal posilniť úpravu reguláciu európskych finančných inštitúcií, ktoré investujú do firiem, ktoré mm, investujú v našich komunitách. Tiež si myslíme, že parlament môže prijať e, úpravy, reguláciu zaberania pôdy a zmluvy či iné medzinárodné nástroje, ktoré by chránili ľudské práva, keď e, firmy e, podnikajú v našich komunitách. Chcem sa poďakovať za túto príležitosť publiku a chcem sa ešte raz poďakovať za príležitosť, že som tu mohol dneska hovoriť. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. Chcel by, chcela by som teraz odovzdať slovo našim kolegom poslancom, pretože eh, trocha meškame a nechcem mm, teraz eh, zaberať čas eh, tým, ktorí sa budú chcieť vyjadriť. Začneme pánom Demesmakerom. Nech sa páči. Poprosím vás ale stručne, krátko, pretože tu máme potom aj vyjadrenia zastupcov jednotlivých veľvyslanectiev MSVČ a tak ďalej, takže poprosím vás, keby to bolo tak do minútky, tak to by bolo najlepšie. I'll do my best. Naozaj sa pokúsim a budem hovoriť po holandsky. Chcem sa poďakovať všetkým členom panelu a našim hostom z Latinskej Ameriky a z Afriky za pretože tie skúsenosti a svedectva z terénu sú vždy veľmi silnou konfrontáciou pre nás. Ďakujem veľmi pekne a veľmi srdečne vás vítam tu v Bruseli. My všetci sme boli šokovaní úmrtím vašej matky Nelson, Nelsona Garciu a mnohých ďalších. A myslím si, že sa môžeme pridať k tým, ktorí vyzývajú honduraské orgány, aby konečne začali konať, aby e, zabránili tejto bestresnosti takýchto činov. Právo na poľnohospodárskú pôdu alebo pôdu je pre malých poľnohospodárov v rozvojových krajinách základom ich živobytia. Závisia od toho, tu získavajú potravu pre seba aj pre ďalších, predávajú na miestnom trhu. A keď e, chýbajú tieto prostriedky, tak e, potraviny dražejú a e, počujeme aj o tom, že mnohí poľnohospodári sú násilím vyhnaní zo svojej pôdy, často je to beztrestné. Oxfam bol jeden z tých, e, čo boli hnacou, hnacou silou za vypracovaním dobrovoľných usmernení v prípade zaberania pôdy a lesov a e, zameriava sa najmä na otázku potravinovej bezpečnosti. FAO hovorí napríklad o tom, že v roku 2012 sme mali takéto e, snahy, ale ja sa chcem spýtať, do akej miery sa tieto usmernenia realizovali a ako môžeme všetko v uplatňovaní zlepšiť. A je predsa dôležité, aby EÚ a medzinárodné inštitúcie tieto usmernenia dokázali preložiť do vyváženej politiky. V oktobri 2012 začal Ox vám aj celosvetovú kampaň o zaberaní pôd, proti zaberaniu pôdy, kradnutiu pôdy a vyzval Svetovú banku, aby konala v tomto duchu. Konala Svetová banka v tomto duchu? Ak áno, tak akým spôsobom? Vidím, že môj čas uplynul. Mám ešte niekoľko otázok, ale snáď v ďalšom kole. Ďakujem pekne pánovi Demesmakerovi. Teraz odozdám slovo pani Ulrike Lunaček. Ďakujem pekne a ďakujem takisto aj za rôzne svedectvá všetkých tých, ktorí eh, sa vyjadrili a takisto chcem povedať, eh, že eh, Berte Cáceres chcem vyjadriť svoju sústrasť sústrasť s vraždou naš, vašej matky, pretože takisto aj e, kolegovi z Kolumbie chcem vyjadriť e, svoju sústrasť. E, chcem hovoriť teraz ako niekto, kto bol v Hondurase na čele volebnej pozorovacej misie. Chcela by som aby som to, bola, to urobila stručne, mám tu dve otázky, ktoré sú zásadné na zástupkyňu FMO, pani Brogusen, pretože vy ste hovorili a dokonca ste nás vyzvali e, k ďalším nápadom, ako zlepšiť e, určité chovanie. Vy ste e, je jedna vec, ktorú Európsky parlament vždy presadzoval, vytvorenie fondu, takého trust fondu, kde by investičné firmy aby podporili ochrancov eh, ľudských práv, vytvorili. To je niečo, čo môžete napríklad vytvoriť spoločne s ďalšími investormi. Viete si to predstaviť, vytvorenie niečoho takéhoto, takéhoto trastového fondu s ďalšími investičnými spoločnosťami, ktoré investujú v rôznych podnikoch, aby ste podporili ochrancov ľudských práv, pretože myslím si, že toto by bola veľmi dobrá myšlienka eh, vzhľadom na to, čo ste povedali, ako by ste ukázali, že mm, je to že ste pripravení nie len uh, naozaj niečo konkrétne uh, vyhlasovať, ale takisto aj konkrétne urobiť. A potom druhá vec, to je možno ešte lepšie uh, otázka na veľvyslanca Hondurasu, ktorý sa nachádza tuto po mojej ľavici. Jedna vec, ktorú sme žiadali už po uznesení parlamentu minulý týždeň a to, aby Eh, Komisia pre ľudské práva, s ktorou sme sa takisto stretli a ktorého zastupca je takisto tu prítomný, ktorý sme žiadali a myslím, že by to bolo takisto veľmi pozitívne, aby sa začalo určité nezávislé vyšetrovanie, tak ako to je v Mexiku s Medzinárodnou komisiou pre ľudské práva a nie len s nejakými takými čiastkovými akciami, ale naozaj reálne vyšetrovanie, ktoré by jasne objasnilo, kto bol vlastne za vraždou Berty Caceres e, a od začiatku, od toho, kto to nariadil, až po toho, kto to vykonal. Tak to už povedala pani Caceres, jej dcéra bola viackrát a už dlhý čas ohrozovaná na živote a Eh, tieto represálie boli eh, neustále eh, voči nej realizované. Takže bolo by to niečo dobre. Ďakujem pekne, pani Lunaček a teraz pani Lochbiller. Danke, Frau Vorsitzende. Ich werde in Deutsch sprechen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť po nemecky. Chcela by som poďakovať za naozaj túto vysoko informatívnu analýzu aj za návrhy pre politiku. My sme už aj počuli E, situáciu v Afrike, v Latinskej Amerike. Ja pracujem pre, v delegácii pre e, Áziu a tam sú podobné prípady v Kambodži a v Mianmarsku a e, je to naozaj vlastne globálny fenomén. A potom, čo som si ich vypočula, vlastne Mám ešte ďalšiu doplňujúcu otázku, že či prečo v pláne komisie v prípade e, ľudských práv e, je téma e, pozemkového práva a konfliktov riešenie pozemkového práva nie je riešená alebo nie je presadzovaná pretože my tu máme aktivistov eh, v oblasti ľudských práv, ktorí pracujú v oblasti ochrany pozemkového práva, ale to, čo ste vy predstavili, aj tie rôzne aspekty, ako rozumiete eh, týmto konfliktom, avšak e, je to stále z hľadiska ERS málo e, pre, rozpracované. Potom ešte tu mám e, jednu otázku, ktorá sa týka Hondurasu a kolegyňa Lutanáček na to už poukázala, aj vy, pani Kastia, ste na to už poukázali, že je potrebné zabezpečiť nezávislé vyšetrenie tejto, tejto vraždy. A E, počuli, čo všetko sa tu udialo, to je síce fajn, ale keď si to presne prečítam, si kladiem otázku, ste hovorili, že ste aj s generálnym tajomníkom organizácie amerických štátov hovorili a že by to mala byť misia, ktorá by mala e, založiť e, oddelenie pre boj proti korupcii. A keď si to čítam zvonku, tak vlastne, ale nevidím, že by sa mala táto komisia mala venovať e, vraždám, ale iba korupcii. Preto si myslím, že práve tá medzinárodná, e, medziamerická komisia pre ľudské práva by mala vyslovene získať mandát na to, aby vyšetrila tieto, túto vraždu a tieto vraždy a nie robila niečo iné. Takže mm, myslím si, že opravdu boru s korupciou by jednoducho by mala byť komisia, iná komisia. Takže je dôležité hlavne, aby to, tieto vraždy sa vyšetrili a nezávisle vysvetlili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Panceri, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedička, musím povedať, že všetky tieto veci, ktoré sme si vypočuli, len potvrdili to, aká veľmi ťažká situácia v oblasti ľudských práv na svete vládne. A musím povedať, že tieto svedectvá by mali byť možno vypočuté veľkou časťou takisto aj zastupcov Európskeho parlamentu. A možno, že by si uvedomili, ako veľmi naliehavé je pracovať na takéto spoločnej politike a prekonať určité pokritectvo, ktoré častokrát kolegovia ukazujú konkrétne by som položil dve otázky. Poprvé, my by sme mali, aj vzhľadom na to, čo bolo povedané, sa zasadiť o, o to, aby toto bolo zakomponované do zmluv o, o voľnom obchode, o výmene tovaru. Všetko toto, čo sa týka ľudských práv, by tam malo nájsť miesto, pretože častokrát tieto zmluvy o, o, vôbec nezohľadňujú otázku ľudských práv a pritom je to veľmi vážna vec, veľmi vážny problém. A po druhé by som chcel to povedať všetkým, že mali by sme uh, sa snažiť uh, premyslieť si a vzhľadom ešte aj na Panama Papers uh, o to viac uh, nad témou, ktorá by mohla byť ponúknutá na verejnú konzulta- konzultáciu nad úlohou nadarovnej spoločnosti práve uh, v tejto téme, pretože v skutočnosti uh, častokrát nie sú dodržiavané práve nimi e, tieto normy, ktoré sa týkajú ochraňovania ľudských práv. Pretože ja si myslím, že toto sú dve oblasti, v ktorých by sme sa mali zasadzovať a vytvoriť spoločnú politiku v tejto oblasti, pretože tieto svedectva, ktoré tu boli odprezentované, za ktoré ďakujem, naozaj nám komplexne ukazujú to, čo sa teraz deje na druhom konci sveta. Ďakujem pekne, pán Panceri. A teraz e, nakoniec odozdávam slovo pánovi Orbánovi. Ja by som sa teraz e, takisto zameral na Honduras, e, na vraždu Berti Cáceres. Nechcem len vyjadriť sústrasť vašim, vašej rodine, ale takisto aj všetkým jej kolegom, spolupracovníkom. Ja na základe žiadosti rodiny Berty a takisto aj na základe žiadosti jej eh, spolupracovníkov. Myslím, že by sme mali niečo urobiť. Je pravda, že po štátnom prevrate v roku 2009 Hondúra sa vybral veľmi znepokojivým smerom a eh, takisto by som sa chcela ale spýtať eh, teraz a podporiť Bertu. Pokiaľ ide o obchodné otázky, o zmluvy o voľnom obchode, tieto sú ešte nie ratifikované. Ako to môže ako to môže ovplyvniť danú situáciu? Pretože keď sa budú takto implementovať práve tieto zmluvy, sú v rozpore vlastne s bezpečnosťou, ochranicou ľudských práv, tak ako ste to aj vy potvrdili vo vašom príspevku. Aké môžu byť po druhé záväzné nástroje, ktoré by mohli byť implementované na to, aby nadnárodné spoločnosti nemohli takto beztresne páchať eh, v rôznych krajinách práve takéto eh, činy. Či už eh, Ekvador alebo ESN, ktorí pracujú na tejto téme. Neviem, či by ste sa pridali k tejto myšlienke, alebo máte predstavu o tom, ako by sa to ešte dalo inak spraviť. A potom ešte veľmi stručne v Hondurase, eh, keď som bol, tak tu bola požiadavka zo strany ochrancov ľudských práv a životného prostredia, či by sme mohli investovať do projektov spolupráce, ktoré má Európska únia s Hondurasom, ako je napríklad Eurojustícia, ktoré by mohli byť využité práve na dokonca eh, eh, potlačenie práve takých organizácií, ako sú COPIN, čiže Možno by sme sa mohli tejto téme tiež venovať. A na záver by sme chceli eh, za Európsky parlament, by som chcel za Európsky parlament a za inštitúcie sa spýtať, ako môžeme efektívne dosiahnuť ochranu ochrancov ľudských práv v takých krajinách ako je Kolumbia, Honduras, Liberia, pretože tam vy eh, vsadíte svoj vlastný život za svoj eh, zem, za svojich ľudí v tomto boji. Ďakujem pekne a teraz pán Gžip, veľmi stručne poprosím. Co pravda, <clears throat> už o to pýtano, ale... Myslím, že už táto, aj táto otázka odznela, ale minulý týždeň bola prijaté, prijaté uznesenie, ktoré sa týkalo situácie ľudských práv v Hondurase osobitne, e, pokiaľ ide o aktivistov E, ľudskoprávnych. Chcel by som sa teraz pýtať vás, či by ste nevedeli, ako vyhodnotiť, takým porovnávacím spôsobom vyhodnotiť, aká je situácia v ostatných krajinách Latinskej Ameriky. Či aktivisti, e, fungovanie aktivistov, ako, ako fungujú, ako pôsobia, aj, ten aj z toho aspektu, ako, o ktorom hovoríme dnes, teda zaberanie pôdy, pretože nie je to až taký jav, ktorý je až taký e, známy, či pre, dobre preskúmaný parlamentom. Občas sa tieto veci vyskytujú. E, parlament sa samozrejme venuje otázkam ľudských práv v celom svete. Na jednej strane spolupracujeme aktivistami, ale pokiaľ ide o land grabbing, toto dostatočne nemáme preskúmané a niekedy to prekračuje aj ten kritickú mierku toho mi sa zdá, že teda tá situácia zrejme už prekročila tú kritickú mieru a, a teda je dobré, že sa o tomto bavíme a mňa by zaujímal teda ten aspekt toho porovnania aj s inými latinskoamerickými krajinami. Ďakujem pekne, pán Grip. Ja by som chcela teraz len zhrnúť alebo pridať jednu maličku otázku k tomu, čo povedali moji kolegovia, a tak spravodajcovia ako aj zastupcovia SVČ, ktorí určite sa ešte vyjadria, aká by mala byť úloha alebo naše prispätie, aký by mal byť náš impuls preto, aby podniky, ktoré tu operujú, aká úloha by mala byť aj eh, jednotlivých eh, zastupiteľstiev, ako by sme mohli aktívne podporovať dodržanie všetkých štandardov, ktoré existujú v oblasti ochrany ľudských práv, ako Guidance Principles, čiže základné usmernenia v oblasti ľudských práv. Už to bude asi 5 rokov, čo toto máme k dispozícii. A nevieme, v akom stave momentálne tento nástroj je využívaný. O tom, čo hovoríme, je to vlastne dokonalý príklad na tom, ako záväzok podnikov a teraz e, môže tu byť použitý Pritom v skutočnosti pri dobrých podnikoch e, je to veľmi vhodný nástroj a oni dokonca aj chcú, aby to boli záväzné nástroje, aby boli uznané podnikmi a pre tých, ktorí sa nesprávajú takto dobre, tak e, aby sme e, pre nich niečo komparatívne našli a prípadne, aby nemali taký privilegovaný prístup. Teraz pán Ricardo Serri šéf divízie pre ľudské práva a politiky spolupráce. Neviem, či budete teraz e, hovoriť vy, alebo sa viacerí vyjadrite. Keď nie, tak potom máte 4 minúty. Thank you, thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Ja som inak zástupca, aby to bolo presnejšie, ale chcel by som uviezť len stručne kontaktuje jednotlivé body politiky s e, otázkami, ktoré súvisia s zaberaním pôdy z pohľadu ESVČ a potom by som dala slovo kolegom, ktorí možno budú hovoriť konkrétnejšie k jednotlivým krajinám aj k, vo vzťahu k tým udalostiam, o ktorých sa diskutuje. Takisto by som sa chcela vrátiť k otázke, o ktorej hovorila pani Lochbiller a ostatní Takže veľmi stručne chcel by som poďakovať parlamentu aj za túto rozpravu, lebo naozaj veľmi dobre nielen načasovaná, ale je aj mimoriadne dôležité, že venujete otázku alebo pozornosť tejto téme. Nielen teda dnes, ale aj bolo to tak aj v minulosti. Bola tu už správa, ktorá vlastne bola viac ako pred rokom o e, e zabraní pôdy a vlastne to tiež trošku vlastne podporilo aj našu e, na našu činnosť e, a to, pokry, to prikrýva obdobie 2013 až 2015. Ako viete, toto je naša nová, naši nový po, politický dokument, ktorý pokrýva viaceré e, problémy a tiež pokrýva aj otázky, ktoré súvisia s pozemkami, beraním pozemk, pozemkov a podobne. A myslím, že tu je aj otázka pani Lopiler. Možno aj možno určite možno aj podľa vašej interpretácie sa to zrejme deje vo veľa väčšej miere než v minulosti a zrejme sa to deje aj z inej perspektívy, z pohľadu aktivistov ľudskoprávnych a vieme, akú, aká dôležitá táto politika je dôležitá pre EÚ aj pre komisiu a keď sa budeme sústrediť osobitne na zaberanie pôdy a na otázky ľudskoprávne, ktoré súvisia s právami e, pôvodných obyvateľov k pozemkom, to je osobitná téma. Samozrejme, že s týmto súvisí aj to e, pozornosť, ktorú venujeme v našom akčnom pláne samotným pôvodným obyvateľom aj prostredníctvom nových, e, nové aktivít, ktoré pracujeme, alebo nového programu, ktorý pripravujeme momentálne, aby sme opäť obnovili do veľkej miery e, našu politiku voči e, pôvodným obyvateľom osobitne z hľadiska práva na informovaný súhlas, o čom sa diskutovalo už viacerokrát aj v rámci tejto rozpravy, že je to treba naozaj zaviesť do našich eh, projektov a plánov. Sú tu ďalšie témy, môžem sa ich dotknúť eh, stručne eh, ktoré tu ocnili počas rozprave. My by sme chceli vyjadriť silnú podporu zo strany EÚ otázky e, ľudských práv z hľadiska implementácie úsmerňujúcich e, princípov, ktoré ste spomínali. Je tu množstvo vecí, ktoré, ktoré sa tam dejú. Môžem ísť cez ne len stručne. Ako viete, naše členské štáty implementujú národné e, akčné plány v otázkach ľudských práv a tým by sa mali vytvoriť nové priority v tejto oblasti. Tiež venujeme otázke aj tej najkritickejšej otázke, to je právo na nápravu alebo nápravný prostriedok, ktoré dostatočne nie je zabezpečené v tejto chvíli. A tiež holandské predsedníctvo osobne sa zaviazalo a aktívne pracuje v tomto semestri na príprave e, záverov pre um, vzťah ľudských práv s biznisom. Takže ja by som ešte možno dal slovo kolegovi. Teraz odozdám slovo veľmi stručne šéfovi divízie. Áno, vy ste vedúci divízie, že? z zastupiteľstva pre Strednú Ameriku a Karibik. Budem v angličtine sa vyjadrovať. Európska Únia neustále monitoruje situáciu ľudskoprávnych aktivistov v Hondurase. Vydali sme viacero vyhlásení k tejto situácii, najmä keď došlo k, ohr- k vyhrážkám, zastrašovaniu, zabitia Vydali sme vyhlásenia najmä v prípade vraždy Berta Garzares a Nelson Garcia. Ale nie sú to len vyhlásenia. Európska únia je najdôležitejším partnerom spolupráci s Hondurasom v oblasti ľudských práv. Podporujeme, máme pod, programy podpory ľudských práv ktorý dostáva 5,5 milióna a ten okrem iného prispel k vypracovaniu Národného zákona o ochrane ľudskoprávnych aktivistov a novinárov. Potom je tu projekt Eurojustícia, to je milión eur. A chcel by som vedieť, ako je možné, že tento projekt, ktorý má podporiť právny systém, sa môže považovať za nástroj na potlačanie organizácií ľudskoprávnych aktivistov. V programe pre Honduras má EÚ 40 miliónov eur od roku 2016 do 2020 a tam je 40 miliónov na právny štát a spravodlivosť. Okrem toho máme priamu podporu aktivistom. Je to skupina, ktorá sa nazýva Gruppen Laze. Je to na veľvyslanectve EÚ a delegácie EÚ. Je to skupina, ktorá vedie dialog s ľudskoprávnymi aktivistami a e, aj komunikuje s vládou o týchto prípadoch. S Bertou som ráno hovoril o tom, že prvá osoba, s ktorou sa táto skupina stretla, bola jej matka, pokiaľ ide o vyšetrovania, tak e, si tak vieme, že tu táto možnosť Medziamerickej komisie pre ľudské práva, ktorá môže začať vyšetrovanie, nezávislé medzinárodné vyšetrovanie, vyšetrovanie a my sme pripravení ho podporiť, ak by k tomu naozaj došlo. Ďakujem veľmi pekne. Mene komisii Generálneho raditeľstva pre rozvoj a takisto pre medzinárodnú spoluprácu. Tu máme pani Rinaldi a pána Joaquina Nota. Neviem, kto sa bude vyjadrovať obidvaja? Áno, takže obidvaja. A ak si to tak želáte, tak pani Rinaldi je vedúcou delegovaného oddelenia pre ľudské práva a takisto rodovú rovnosť. A pán Joaquín sa venuje vidieckému rozvoju bezpečnosti, potravinovej sebestačnosti a tak ďalej. Máte 5 minút, eh, ktoré si rozdelíte, alebo spoločne sa vyjadrite, pretože máme málo času. Uh, Ďakujem veľmi pekne, budem stručná a začnem tým, že uvediem našu prácu z ľudskoprávneho pohľadu k tejto dôležitej téme. Poprvé, podporujeme ľudskoprávnych aktivistov a lídrov komunít našim nástrojom pre demokraciu a ľudské práva na celom svete. Je to veľmi dobrý, známy e, nástroj, ktorý nám umožňuje merať priamo, vidieť priamo, čo sa deje na mieste a vidíme narastajúce hrozby pre ľudskoprávnych aktivistov z oblasti neviem, domorodého obyvateľstva, životného prostredia, zaberaniu pôdy a podobne. Napríklad podporili sme Bertu Caceres v roku 2014 a jej kolegov. Financovali sme právnu podporu na pre jej prácu a sme pripravení pokračovať jej prácu, e, ktorú ďalej rozvíjajú jej následníci, nástupníci. Nebudem menovať všetky príklady, prípady, ktoré podporujeme, je ich veľa, ale chcem povedať, že takmer každý deň riešime na celom svete takéto veci. Okrem podpory ľudskoprávnym aktivistom taktiež sa snažíme venovať aj pozornosť ekonomickým, sociálnym a kultúrnym právam. Pracujeme s MVOčkami na GSP+, aby sme podporili aktérov občianskej spoločnosti, prispeli k monitorovaniu a efektívnemu implementácii 27. dohovoru, ktorý ratifikovali prijímacie krajiny GSP+. A tento rok spustíme ďalšiu činnosť, kde budeme s občianskou, spolupra- s občianskou spoločnosťou spolupracovať na implementácii zásad OSN pre podnikanie a ľudské práva. Chcem súčasne povedať, že okrem našich konkrétnych ľudskoprávnych programov začíname aj postupne integrovať to, čo nazývame prístup na základe práv. To sa snažíme dať do všetkých programov rozvojovej spolupráce. A bude to trvať, robíme to krok za krokom, ale našim cieľom je, aby to nakoniec platilo na všetky rozvojové programy financované EÚ či je to už potravinová bezpečnosť, lesy, ochrana prírody, poľnohospodárstvo a podobne. A v budúcnosti to bude platiť aj na e, projekty v infraštruktúre a investičné projekty. Čiže takto chceme pristupovať k rozvoju. To znamená, že nie len neškodiť tým, že by sme sa snažili vyhnúť negatívnym dopadom aktivít na miestne komunity, ale snažíme sa robiť aj maximálne dobro tým, že budeme priamo prispievať k realizácii ľudských práv miestnych komunít, ktoré považujeme aj za prostriedok, aj za cieľ našej rozvojovej spolupráce. Ďakujem veľmi pekne za to, že mám slovo. Volám sa Joachim Knot. Pracujem z DEFCO C1, e, rozvoj vidieka. To je naša tematika. Tu by som chcel pokračovať v tom, čo povedali niektorí kolegovia na pódiu, že nedostatočná legislatíva, nedostatočný regulačný rámec pre pôdu, nedostatočné rešpektovanie práv a potrieb miestnych používateľov pôdy, nedostatok transparentnosti. To všetko sú faktory, ktoré e, podporujú vlastne len negatívne dôsledky pre pôdu. Európska komisia spolu s ďalšími donormi chce presne toto riešiť ako dôležitý krok, ktorý sme zatiaľ dosiahli, je schválenie dobrovoľných usmernení o zodpovednom riadení najmu. Robí to výbor o mm, potrebnej bezpečnosti z roku 2012. Tieto usmernenia zásady majú ustanovenia o tom, ako zlepšiť riadenie, spravovanie pôdy, lesov a ryb, e, rybných e, ploch. Poskytli sme 20 miliónov na podporné projekty a na to, aby dobrovoľné usmernenia sa realizovali na vnútroštátnej úrovni. Máme teraz adresné projekty, ktoré fungujú v 18 rozvojových krajinách. Väčšina z nich je v Afrike pretože to je ten kontinent, kde e, zaberanie pôdy má najväčší, predstavuje najväčší problém na základe údajov, ktoré máme k dispozícii. Spolupracujeme pomocou týchto projektov na rôznych úrovniach. Veľmi dôležitá úroveň je podpora vlád pri zlepšovaní regulačného rámca, vrátanie politík a realizácie politik. Súčasne chceme podporovať aj miestne zainteresované strany, aby sme im dali hlas, aby sa mohli aktívne zúčastňovať na politickom dialogu. Je to niečo, čo musíme vidieť z oboch stran, zo strany politickej vládnej úrovne, ako aj zo strany e, poberateľov, tých, ktorí žijú len z pôdy Popri dobrovoľných usmerneniach máme aj náš príspevok prípravy zásad odpovedného investovania do poľnohospodárstva. Tieto zásady rovnako prijal výbor pre svetovú potravinovú bezpečnosť v roku 2014. Tieto zásady sú inšpirované dobrovoľnými zásadami o zodpovednom spravovaní nájmu pachtu. A je to dôležité pre tých, ktorí chcú investovať do pôdy, ako aj pre tých, ktorí spravujú investície na vnútroštátnej úrovni. Okrem toho, pracovná skupina globálnych donorov pre pôdu my tam veľmi aktívne pracujeme, pripravila analytický rámec pre investície do afrického poľnohospodárstva s ohľadom na pôdu. Toto žiadalo vedenie práve tej Rady pre potravinovú bezpečnosť a my sme radi, že sme to mohli rade v lete, e, minulé leto predložiť Prepačte, ale ten čas sa kráti a budete musieť pomaly dokončiť, pretože ste už vyčerpali viac, ako je váš pridelený čas. Prosím, keby ste prešli k záveru. Áno, budem sa držať vašej rady. Povedal by som, že pracujeme na veľmi citlivých otázkach na politickej úrovni v mene ochrany miestnych aktérov, zmocnenia miestnych aktérov a súčasne poskytujeme vedenie, usmernenie našej delegácii, aby bola aktívnejšia a radila alebo inštruktívnejšia v politickom dialógu. Spolupracujeme s vládami všetkých dotknutých krajín. Chcela by som vám pripomenúť, že budeme naozaj veľmi radi, aby ste nám mohli poslať doplnkové informácie, ktoré máte k dispozícii, ktoré ste spomínali, aby sme mohli takisto tieto informácie odovzdať aj poslancom, ako aj účastníkom tohto zasadnutia, keďže nám nezostal čas na to, aby e, sa všetci riadne vyjadrili, tak aby sme tak mohli urobiť písomne. E, dobre, takže teraz v tejto poslednej fáze máme príležitosť si vypočuť pánov veľvyslancov, ktorí sú dnes e, k dispozícii pán Očo Madrid. Je to pán veľvyslanec za Hondurskú republiku pri EÚ a takisto je tu aj pán Don Francisco Coy, ktorý je veľvyslancom kolumbijského veľvyslanectva pri Belgicku Holandsku a Luxembursku a takisto tu máme aj pána veľvyslanca z Guatemaly, pána Eskinar. Ak budeme mať čas, tak trošku času poskytneme aj vám, ale v prvom rade odovzdám slovo pánovi Očovi a Kojovi. Začneme pánom Očovi, Očom a poprosím vás, aby ste sa v rámci troch minút vyjadrili. Presidencia, compatriotas, señoras y señores. El asesinato de Berta Cáceres. Uh, eh, pani, eh, drahí kolegovia, uh, vražda pani Cáceres je strašný zločin. Berta bola líderka miestneho obyvateľstva, bola veľmi dôležitou súčasťou uh, uvedomenia si hondurského národa a takisto aj presadzovania práv ochrana životného prostredia ako aj ľudských práv bola a je súčasťou národnej agendy. To, čo sa stalo po jej vražde. Samozrejme, honduraská vláda odsúdila tento strašný zločin a e, snažila sa naštartovať hneď e, vyšetrovanie, ktoré by bolo komplexné a transparentné, e, ktoré by poskytlo všetky dôležité dokumenty pre toto vyšetrovanie a aby sa aplikoval lej na tých, ktorí sú za to zodpovední. Honduras má svoj platný legislatívny rámec a takisto aj právny systém. Snaží sa ochraňovať ľudské práva ako aj základné slobody. Posledné desaťročie bo, mm, žiaľ Bohu sa zažíva nárast kriminálnej aktivity, hlavne na severe našej krajiny, čo spôsobilo veľké, e, e, veľký počet vražd e, miestneho obyvateľstva, takisto aj zastupcov spravodlivosti, mnoho z tých, ktorí bojovali práve v tejto oblasti. A vražda Verty Cáceres je len jednou z nich. Hm, to si uvedomuje aj medzinárodné spoločenstvo. Eh, Honduras sa snaží získať dôveru v očiach medzinárodného eh, spoločenstva a snaží sa toto vyšetrovanie, eh, aby bolo efektívne, spravodlivé, ako aj aby tam boli zakomponované aktivity jednotlivých podnikov, ktoré sú súčasťou tohto prípadu. Eh, vláda viac našej krajiny sa snaží zabezpečiť také nástroje, ktoré by ochraňovali eh, ľudské práva, snaží sa bojovať proti beztrestnosti a takisto aj voči zločinom. Chceme poďakovať eh, za pozitívnu reakciu medzinárodného spoločenstva. Honduras je právny štát, uznáva ľudské práva všetkých svojich občanov, hlavne miestneho obyvateľstva a menšín. A preto vítame aj eh, eh, také občianske spoločnosti, ako sú Kopin, eh, ktoré sa snažia takéto ľudské práva zabezpečiť pre všetky Honduraščanov no, Európske spoločenstvo dúfam, že verí, že Honduras sa snaží všetky tieto svoje záväzky splniť a zabezpečiť všetky tieto práva všetkým svojim občanom a vrátanie miestneho obyvateľstva právo na slobodu, právo na prácu, právo na ochranu ľudských práv. Toto všetko sú naše výzvy a naše ciele. Snažíme sa bojovať proti korupcii, spustili sme antikorupčnú misiu pod záštitou OEA a pani Korales sa stretla s zástupcom pre ľudské práva Južnej Ameriky so sídlom vo Washingtone, aby v krátkom čase vytvorila memorandum pre aplikovanie týchto opatrení. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Očoa. A teraz odozdám slovo pánovi Kojovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za túto príležitosť, že môžem byť prítomný na tomto vypočutí eh, za eh, našu vlast Kolumbiu. Eh, tak, ako už bolo povedané, snažíme sa sa vždy, keď sa to dá, diskutovať s Európskym parlamentom a do detailov eh, sa venovať tým témam, ktoré boli prediskutované aj tých, tu. Eh, je, sú viaceré body, ktoré tu boli spomenuté, ktoré sú veľmi dôležité. Za posledných 35 rokov v Kolumbii zažívame veľmi ťažké eh, obdobie vnútorné presídlenie mnohých e, našich občanov, skoro až 80 miestneho obyvateľstva. Toto sa znížilo na polovicu za posledné obdobie, takisto aj rekrutovanie do paramilitárnych a militaristických skupín o 90 Dúfame, že mírový proces s, Farkom, s Farkami e, bude konečne završený. Pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, Kolumbia je jedna z, z krajín, ktorá ktorá e, sa snaží e, zlepšiť svoj imič o čiach medzinárodného spoločenstva. E, snaží sa bojovať za práva ochrancov ľudských práv. Ide aj o zabezpečenie záruk v oblasti ľudských práv a takisto aj nájdenie riešení pre problémy v tejto oblasti. E, program e, vytvorenia ochrany e, ľudských práv, ako je vytvorenie záruk pre ochrancov ľudských práv. Toto je jeden z dokumentov vlády. Takisto je ochrana práv žien. Pokiaľ ide o vyšetrovanie útokov na ochrancov ľudských práv. Občianská spoločnosť sa za, posadila za stôl spoločne s našou vládou a dohodli sme sa, že budeme naliehavo riešiť tieto otázky. Úplne nedávno naša prokuratúra eh, predložila také riešenia pre špecifické útoky na ochrancov ľudských práv a toto vyšetrovanie je veľmi efektívne. A, a chápeme, že sú tu rôzne konflikty, môžu byť rôzne interpretované. Ochrancovia ľudských práv majú legitímne právo na to, aby žiadali integrálnu politiku, preto než aby ľudské práva tu boli isté, aby tu bol etický kódex e, krajiny, ktorý by ich zabezpečoval. Kolumbijská vláda sa snaží e, vytvoriť e, a zabezpečiť výmenu názorov medzi podnikateľským prostredím a ochrancami ľudských práv. Preto vytvorila aj verejnú politiku pre túto oblasť, kde ľudské práva sú dôležitou časťou. Bol vytvorený dialog medzi občianskou spoločnosťou a podnikateľským životným prostredím už v roku 2012-2013 podniky a ľudské práva musia ísť ruka v ruke a musia sa na tom zúčastňovať. Takisto aj organizácie pre ochranu ľudských práv, tiež e, medzinárodné spoločenstvo. Kolumbia je jedna z krajín, ktorý, ktorá vyvinula najväčšie úsilie na objasnenie e, zločinov na ochrancov ľudských práv a snaží sa urobiť všetko preto, aby spravodlivosť zavládla e, v tejto oblasti a aby tisícky osôb, ktoré sa stali obeťami vnútorného vysvedlenia, boli e, finančne odškodnené Musíme sa snažiť e, všetci o vytvorenie mierového štátu. Ďakujem pekne, pán Koj. A teraz e, dáme ešte 10 minút na to, aby každý z účastníkov mohol konkrétne zareagovať e, dve minúty, avšak eh, teraz by som na chvíľočku dala slovo asi na minútu pánovi Eskinerovi. Nechcete niečo povedať? Tak v poriadku, máme minútku k dispozícii naviac. A tým pádom, eh, neviem v akom poradí, eh, začneme tak, začneme pani Sarinen Máte tak maximálne dva, dve minútky na reakciu na niektoré z týchto otázok alebo na záverečné slovo. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Bola tu konkrétna otázka na tie usmernice, na tie usmernenia. Tie boli prijaté v roku 2012. A naozaj, že to bola veľká udalosť, lebo tie sú veľmi veľkorokové. Ak by sa implementovali, tak uh, ak aspoň väčšina z tých prípadov zabrania pôdy tomu mohlo sa zabrániť. Bola to veľká udalosť, že sa tieto prijali. Teraz je otázka, ako sa majú implementovať, či sa vôbec implementujú na úrovni krajín. som veľmi rada, keď som počula o týchto iniciatívach EÚ a EÚ naozaj môže byť vedúcou, vedúcou silou k toho, aby sa na úrovni krajín tieto dobrovoľné usmernenia používali alebo uplatňovali. Pokiaľ ide o zabranie pôdy a využívanie prírodných, prírodného neba, bohatstva. Ja tu ešte napríklad, napríklad v regióne vidím tiež e, problém, tak bola tu ďalšia otázka e, z spolupráce s bankami. Áno, my sme v konstantnom vzťahu s bankami aj inými finančnými inštitúciami, pokiaľ ide o problémy s pozemkami. Aj sú tu aj ďalšími otázkami súvisiacimi s, so sociálnymi otázkami a životným prostredím. Ďalej, niektoré finančné inštitúcie sú otvorené tomuto dialógu a niekedy aj poskytujú poradenstvo, ako riešiť tieto problémy. Ďalej, reakcia teda je, len ako sa pretaví do konkrétnych e, aktivít, už e, môžem sa k tomu zobrať neskôr. Ďakujem, teraz mám slovo. Pani Peta, záverečné slovo. Odpoviem na to, čo ma najviac zaujíma. Myslím si, že eh, Európsky parlament eh, chápe, že toto je veľmi dôležitý moment pre nás a že v skutočnosti veľmi ťažko môžeme povedať, čo sa bude diať. Eh, čo však žiadame, aby ste nezabudli na tú situáciu, ktorú v Hondurase momentálne zažívame. A ako sme vám vysvetlili už predtým, 48 dní je to, čo nám formálne bolo zakázané, naša účasť na vyšetrovaní. My sme predložili formálnu žiadosť pred honduraské úrady, ktorí nám zabránili prístup k informáciám, e, preto sme sa odvolali a e, bolo nám to teda formálne zakázané. Preto k tej situácii, ktorá vládne v našej krajine e, a tým obetiam, ktorých obete neboli zohľadené. Chceme, aby sa ne, cez také e, organizácie, ako je MASI, aby sme získali mandát e, bojovať proti korupcii a zúčastniť sa na vyšetrovanie týchto zločinov. A chceme zdôrazniť, že Interamerická spoločnosť alebo organizácia pre e, ľudské práva môže, môže sa zúčastniť na tomto vyšetrovaní, keď predloží formálnu žiadosť o toto vyšetrovanie pred honduraského prezidenta. Ďakujem pekne, Berta. A teraz, e, neviem, či to dobre poviem, pani Freuchen. Máte slovo. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. Pani Lunaček položila otázku k e, FMO a ďalším rozvojovým bankám a preto by som chcela poskytnúť odpoveď. FMO je rozvojová banka, má mandát sústrediť sa na rozvoj súkromného sektora. A prostredníctvom tohto sústredenie sa na súkromný, rozvoj súkromného sektora financujeme takých klientov, ktorí aktívne podporujú ekonomický rozvoj, ale aj tiež sociálnym a environmentálnym spôsobom. Sústredujeme sa na prístup k energiám, potreb, potravinám a pracovným miestam a tiež na naše projekty sme naviazali aj spolu s institútnymi investormi sociálne projekty, ktoré súvisia so vzdelávaním, Um, výcvikom alebo iným rozvojom, ktoré by mohli priniesť pokrok krajinám, ktorých pôsobíme. Tiež vidíme, že niekedy nestačí sa sústrediť len na oblasti, ktoré sú, sa týkajú našich klientov či projektov, preto potom voláme po takom prístupe viacených zúčastnených strán. A preto veríme, že v takejto korporácii iných zúčastnených strán NGO a ľudskoprávnych organizácií vlád na, na lokálnej ako aj medzinárodnej úrovni, že to môže byť dosť podstatné z hľadiska dosiahnutia pokroku vo veľmi zložitých situáciách. A preto my tiež vnímame potrebu e, zapojenia a tiež sme veľmi radi, že máme túto príležitosť byť tu dnes, ale tiež môžeme, že môžeme hovoriť aj s pani Kaseta spolu v Holandsku, aby sme videli, alebo mohli vidieť, ako sa dá dopracovať nejakým záverom, pretože stále mám pocit, že keď sme prítomní a keď tam sme aj s klientom, že by to mohlo priniesť príležitosť eh, nájsť eh, spôsob, eh, pretože je tu akoby zodpovednosť za to nájdenie riešenia, kým tam sme. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Frankovi, aby viedol záverečné slovo. Kolumbia, ako veľmi dobre viete, zažíva zrejme znižovanie vojnového alebo ozbrojeného konfliktu medzi paramilitárnymi skupinami a štátom. To je jasné. Avšak e, nemôžeme poprieť to, že 188 útokov proti ochrancom e, ľudských práv a takisto proti že ženám e, sú tiež realitou. Sú to čísla OSN a sú to čísla, ktoré sú uh, sú najvážnejšie za posledných 20 rokov, takže tie čísla sú naozaj veľmi znepokojivé, nehovoriac o zaberanie zeme a o ďalšie téme témy. E, čiže potrebujeme naozaj taký nástroj ochrany, ktorý by nám poskytlo medzinárodné spoločenstvo. Podniky využívajú nekonečnú nekonečný subdodavateľský reťazec, aby nemuseli prevziať zodpovednosť za e, svoje zisky, ktoré vytvárajú na našom území. A treba si uvedomiť, že e, musíme sa snažiť správne e, rozhodnúť na medzinárodnej úrovni, aby sme neohrozovali takéto miestne komunity, ich život. Vždy, keď e, bude takýto, e, vždy, keď sme sa snažili e, podniky z tohto obviniť, vždy sme boli prenasledovaní, uväznení, alebo o, sme mali ďalšie postihy. Potrebujeme teda naozaj poslancov rôznych parlamentov, aby pomohli nám, aby podporili našich ochrancov ľudských práv Ďakujem pekne a na záver odozdám slovo pánovi Kavovi. Ako viete, máte asi 1,5 minúty na vaše záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pre nás Liberia a väčšina Afriky sme na prvom mieste v tomto vážnom probléme, ktorý sa týka práv k pôde. A ako moji kolegovia povedali, je to nie moc dobré, že sme museli ísť tak ďaleko, len aby bolo počuť nás hlas. A ja dúfam, že tu v tejto budove môžete vyriešiť niektoré z našich problémov. V našom prípade, najmä Liberii, máme situáciu, kde 30-40 pôdy je zasmluvnených zahraničnými investormi a ratifikoval tieto zmluvy aj náš parlament, takže naše ruky sú zviazané. A dobrovoľné usmernenia, monitorovanie sú potrebné, ale myslíme si, že tento parlament, táto snemovňa má tu právomoc a povinnosť, zodpovednosť postarať sa o to, aby regulačný rámec bol záväzný a pomohol by nám a peniaze by pomohli vyriešiť tento problém. A myslíme si, že Európa je lídrom v oblasti ľudských práv a máte túto jedinečnú príležitosť pomôcť niektorým z týchto komunít v boji o ich právo, v boji o to, aby sa mohli brátiť pred e, zbytočným E, utrpením a presídlením. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dodržali rečnícky čas. Takže ďakujem všetkým veľmi pekne v mene nášho výboru. Ďakujem našim hosťom. Je to dôležitý e, moment pred e, E, prijatím našeho uznesenia a ďakujem komisii, veľvyslancom, všetkým, ktorí sa, všetkým, ktorí sa tohto zúčastnili. A ďakujem aj kolegom, e, ktorí prišli. Vždy môžete s nami počítať na tento výbor, na zvyšok Európskeho parlamentu sa môžete vždy spolahnuť. E, vaše problémy nám ležia na srdci, chceme vám pomôcť a my všetci chceme dosiahnuť jednu vec, to je dodržiavanie ľudských práv a ochrana ľudských práv. Ďakujem.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 Pani Lunáček, môžem vás poprosiť, aby ste mohli sozgranizovať tú vašu eh, malú skupinku a aby ste opustili túto sálu, eh, pretože musíme pokračovať. Budeme pokračovať eh, s odpovednosťou podnikov v porušovaní ľudských práv v tretich krajinách. Čiže stále je to spojené s podnik, to stále to prepojenie medzi podnikmi a ľudskými právami. Budeme diskutovať teraz o návrhu správy, ktorá sa volá Zodpovednosť podnikov pri vážnom porušovaní ľudských práv v tretich krajinách a toto je téma, ktorá samozrejme zaujíma e, veľmi e, náš podvýbor a spravodajcom je Ignacio Corrao z hnutia Cinque Stelle, čiže 5 hviezd ktorý má za sebou úžasnú prácu, veľmi otvorený prístup, ktorý použil pri vypracovaní tejto správy. Tento dokument nás e, vyzýva, aby sme zareagovali na rôznych úrovniach a vyriešili právne problémy, ktoré e, e, sú spojené s činnosťou nadnárodných spoločností a takisto aj ohľadom e, prístupu týchto podnikov pri porušovaní ľudských práv, ktoré sú spojené práve s aktivitami e, týchto podnikov. No, môžeme o tom diskutovať. To je všetko Deadline pre predloženie eh, pozmejúcich návrhov je do tohto piatku na obed o 12. čiže približne 2 dní. Necelé a budeme v polovičke mája diskutovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch. A teraz odnotám slovo pánovi Ignáciovi. Merci, monsieur le président. Ďakujeme pekne, pán predseda. Would like to express my... Čo Všetkým by som chcela vyjadriť eh, moje hlboké ocenenie a poďakovanie tým, ktorí sa zúčastnili procesu a tí, ktorí sú dnes tu, aby e, e, nie, ktorí chcú riešiť pre, problémy po mesiacoch, diskusiách e, aj s, s občanmi a zástupcami z občianskej spoločnosti. Ja by som vás chcel informovať o Eh, podnikovej zodpovednosti za ľudské práva. Mimo tejto správy je to výsledok eh, našej spolupráce. A Sú tu rôzne síly v tomto procese. Verím tomu, že, najlepšie, že táto správa je najlepšou možnou a tiež eh, Eh, je to veľmi dôležité, že je to správa podvýboru pro ľudské práva a myslím si, že to, to je to naozaj dôležité, osobitne hľadiska množstva tém pracovného práva, práva pracujúcich, eh, eh, ľudské práva na pracovisku, práva povodňovateľov, práva detí a tak ďalej. To pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, Eh, vo vzťahu k, poli, k korporátnej politike. A my tu, eh, dochádza k, na pracovisku priamo či nepriamo často dochádza k porušovaniu eh, ľudských práv a my sme dali na stôl hlavné myšlienky a chceme si vypočuť aj názory iných politických skupín a keď si uvedomujeme, aké dôležité je, aké dôležité je príspevok každého kolegu a bolo teda veľmi dobre zistiť, že prakticky tu už sme na jednej lodi hľadiska viacerých princípov a pokiaľ ide o samotné témy, je treba sa venovať tejto téme intenzívne a e, nechceme vytvoriť len ďalší zbytoč, ďalšie zbytočné stanovisko, ale veľmi konkrétne vyjadrenia. A je treba pripraviť efektívny nástroj, um, ktorý bude um, sa dívať na um, pripravujeme aj ďalšie vypočutie eh, s zastupcami eh, mimovládnych organizácií a tých, ktorí sa venujú tému tomuto tomuto problému. Stretli sme sa aj 12, 15. januára spolu s Komisiou pre ľudské práva, spolu s viacerými zástupcami NGO, ktorí sa tomuto venujú a potom 20. januára sme diskutovali s NGO v rámci eh, poslancov Európskeho parlamentu a zástupcami NGO Išlo o podnikovú zodpovednosť za rešpektovanie ľudských práv. Boli tam nastavené otázky a odpovede, aby sa niektoré aspekty mohli prehlbiť. A ten návrh správy, ktorý dnes prezentujeme, ten sa týka tohto procesu a ideálne je štruktúrovaný týmto spôsobom. Korporácia v oblasti, spolupráca v oblasti ľudských práv, to si vyžaduje spolupráca výzvy podnikom, aby rešpektovali e, ľudské práva a tiež e, sa to volá po členských štátoch ako aj po komisii, keďže súhlasíme, že základná myšlienka nie len deklarovať nové práva, ale niektoré spoločnosti a firmy v tretich krajinách naozaj zneužívajú ľudské práva, ale úlohou je prostredníctvom našej iniciatívnej správy navrhnúť určité konkrétne opatrenia, na báze ktorého by táto norma mohla byť e, implementovaná a overená, pričom bude presadzovať pres rešpektovanie ľudských práv. pokúsiť sa teda stimulovať, aby tu vznikali, eh, aby tu vlastne bolo dobrovoľný základ. Odsek 31 navrhuje vytvorenie eh, etikety abuse free, teda a snaž, že je treba zabezpečiť prístup k efektívnym napravným prostriedkom. Každý odsek tejto správy sa snaží ísť týmto smerom prostredníctvom posilnenia podnikov, chrániť ľudské práva, aj najmä tam, kde sú e, ohrozené. Uvedomujem si, že sú tu rôzne pozície politických skupín a viem, že nie každý súhlasí s každým odsekom, ale som si istý, že v rámci rovnakého ducha spolupráce sa bude hlasovať vo výbore AFED júni a že sa dosiahne dohoda medzi politickými skupinami a tento podvýbor pro ľudské práva naozaj môže prispieť zlepšeniu ochrany ľudských práv Merci infiniment au rapporteur. Euh, pour le groupe du Parti populaire européen, Monsieur André Grzyb. Za EPP sa vyjadrí pán Andrej Grzyb. Chcem poďakovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánovi poslancovi Korálovi, pravodajcovi, ktorý pripravil tento projekt či návrh e, správy. Je to dosť komplikovaná téma, zodpovednosť podnikov za porušenia oblasti ľudských práv vo svete. Tak ako v každom dokumente, aj v tomto je treba nájsť určité kompromisné riešenia, pretože to nie je prvý dokument, ktorý sa týka tejto otázky, ktorej sa venuje Európsky parlament. Všetky členské krajiny a únia ako celok e, v tejto oblasti ľudských práv by mali byť verné svojim povinnostiam a hodnotám, ale treba aj si pripomenúť, že ekonomická činnosť sa nedeje v nejakej e, izolovanej klietke, ale v určitých konkrétnych podmienkach i iste aj v podmienkach globálnej konkurencie. A e, to si teda vyžaduje takisto aj určenie napríklad sankcií za porušenie takýchto ľudských práv. Preto sa obávam, že keby sa mali zavádzať ďalšie podmienky hospodárskym subjektom, ktoré nespôsobili nikdy žiadne porušenie ľudských práv, tak eh, by to možno bolo malo odôvodnené. Čiže je tu aj také stanovisko, ktoré hovorí o tom, že Európska únia je zdrojom pri veľkého množstva e, regulácií v oblasti ekonomickej činnosti. Čiže je to veľmi ťažké nájsť takú rovnováhu medzi tým, čo je hodnota čo sú ľudské práva a na druhej strane e, prístup k tomuto e, zo strany nadmerných e, regulácií či zákonov a predpisov. Ako náhle je priveľa predpisov, tak e, potom to sa pretavuje e, do, k tomu, to potom vedie k tomu, že ekonomická činnosť alebo ekonomické subjekty potom utekajú do takých krajín, kde takéto predpisy nie sú. Napríklad, aké máme my tu ťažké predpisy, ktoré sa týkajú životného prostredia, E, prísne normy e, pre emisie, tak to napríklad viedlo ku carbon leakage, teda k e, únikom priemyslu. A je tu aj konkrétna kategória podnikov, ktoré, je, ktorých je dosť veľa, a to sú malé a stredné podniky, aj mikropodniky, ktoré majú úplne iný potenciál z hľadiska, ako tých veľkých hráč, majú tí veľkí hráči. A mne sa zdá, že bolo by dobre aj toto nejako e, zohľadniť a to podporujú aj dve ďalšie stanoviská, ktoré boli prijaté v roku 2013 e, v rámci uznesenia Európskeho parlamentu. Aj jednu z nich e, napísal Richard Howitt spoločná korporátna zodpovednosť. A tu je jedna z potvrdení článok 89 a to parlament súhlasí s tým, že nie je možné prijať univerzálneho prístupu k e, spoločnej e, sociálnej zodpovednosti podnikov. Jednoducho nedá sa pristup, pristupovať k tomu, že one size fits all e, že je to, jeden systém funguje pre všetkých, ale je treba uplatňovať flexibilitu, ehm, a treba možno uvažovať o kont- alebo ak sa o tom má diskutovať, tak sa musia dať do úvahy určité špecifické um, alebo jedinečné situácie. Ďalej ešte ďalšia správa pána Rafala Baldesara, ktorá sa týka spoločnej e, sociálnej zodpovednosti podnikov a zodpovednosti podnikov za trvalý rast. Je tu článok 39, ktorý pripomína osobitnú charak- e, charakteristiku, osobitný charakter malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia na miestnej a regionálnej úrovni v prípade konkrétnych sektorov. A tu sa aj pripomína, že je tu taká všeobecná e, zásada, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, že oni síce konajú v súlade s, so zásadou, že najprv myslieť v malom, ale zároveň majú takú intuí, taký intuitívny prístup k tomu, tejto zodpovednosti. Pán, mm, už vidím pani pána predsedu, že chce, aby som už to tu skrátil a prešiel k uzavretiu. Čiže ďalšia otázka je, sú podniky, v ktorých fungujú zahraničné podniky a medzinárodná konkurencia, aby sa e, podporil ten proces e, standard, štandardizácie, e, či už to je cez organizácie práce a podobne a všetky tie organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť transparentnosť, vyžadujú podporu rôznych certifikácií ISO 2026 tisíc. Avšak jedna vec, ktorej sa obávam, to je otázka 20, e, článku 26, ktorý chce rozšíriť e, judikatúru v rámci nariadenia Brusel 1. Tu sa mi vidí, že sme nepredpokladali dostatočne spoluprácu s výborom Júri v tejto správe. A mám pocit, že v tejto situácii by tento, toto stanovisko bolo nevyhnutné, lebo e, riešenia, ktoré sa týkajú Brusela 1, sa týkajú civilného a obchodného práva a nie trestného práva. Takže pokiaľ ide o porušenie ľudských práv, tak e, toto, toto sa týka už trestného právnej činnosti a tým pádom e, tam si vyžaduje už potom mm, iný prístup, trestnoprávny prístup. Potom je tu otázka, že či takéto e, rieš, roz, e, rozdelenia judikatúry, či to potom je e, v záujme systému spravodlivosti a, a aj systému spravodlivosti v tretích krajinách, o ktorých by sme chceli, aby to aby aspoň s nami veľmi dobre spolupracovali. Ďakujem pekne. Euh, Ďakujem pekne. Tieňovým spravodajcom za socialistov je pán Francisco Assis. Presidente, eu quero começar por eh, saudar o eh, Corral pela qualidade do projeto de relatório que nos eh, apresenta. Ďakujem veľmi pekne za podklady k tomuto návrhu. Ako e, môžem povedať, že je to veľmi objektívne, jasné, téma je veľmi zložitá aj veľmi citlivá z rôznych dôvodov. Globalizácia, tam ide o rôzne javy a podniky chcú získať rôznymi spôsobmi konkurenčnú výhodu a tento jav ešte nikdy nenabral takéto e, rozmery. Táto mobilita podnikov sa prejavuje aj u európskych podnikov a súvisí to samozrejme aj so spoločenskou zodpovednosťou a hodnot, o ktorých sa tu stále hovorí. Dôsledky pre podniky v tých krajinách, ktoré sú veľmi zraniteľné, kde nie sú práva ešte v každom zmysle vybudované a posilnené, tak to sú najmä deti a tí ďalší, ktorí si vyžadujú ochranu, tí sú najviac ohrození Podniky so sídlom v Európe sú potom cez ďalšie podniky v zahraničí činné a obchádzajú platné predpisy. Rôzne opatrenia EÚ ako monitorovanie GSP plus a ďalšie existujú, ale dôležité je, aby všetky členské štáty EÚ mali národný akčný plán na ochranu pracujúcich pracovníkov, ako aj ľudských práv. A chcem apelovať na to, aby Európska únia pracovala aktívne na e, záväznej zmluve v OSN, aby sa zabezpečila aj trestnoprávna zodpovednosť podnikov pri závažných porušeniach ľudských práv ešte zložitejšie sú iné veci, napríklad to, ako európske členské štáty tu teraz e, majú konať, keď európske podniky páchajú v tretich krajinách porušovania ľudských práv alebo obchádzajú alebo zatvárajú oči. Tu sa mi zdá zaujímavé, že sa tu hovorí o fóre necessitatis, o takom fóre pre núdzu v tých prípadoch, keď neexistujú už žiadne iné právne cesty na vyriešenie. Potom navrhneme v správe určité riešenia a v zásade sa k ním môžeme aj pridať a súhlasíme s touto správou. Máme ešte niekoľko menších pozmenujúcich návrhov, aby sme niektoré formulácie spresnili a niektoré myšlienky troška vycizelovali. Napríklad, aby sa zohľadnili aj niektoré daňové aspekty voči podnikom, keď si neplnia svoje povinnosti. A chceme zabezpečiť aj to, že produkty európskych podnikov, či tu alebo v tretich krajinách sa e, vyrábajú takým spôsobom, ktorý splňa všetky požiadavky. My si vážime prácu spravodajcu, myslíme si, že tu ide o vyváženú správu. Ešte sú niektoré veci otvorené, ale na tých môžeme pracovať. Ďakujem. Teraz pán Arne Gerike. Chcel by som poďakovať za túto správu. Keď, sa, keď začneme hovoriť o e, e, Európe ako globálnom ekonomickom hráčovi, tak mohli by ste vedieť, že by e, čo, čo vlastne my to hlavne vyvážame a my hovorím o dohode o spravodlivom o, o obchode a myslím, bola, kedy bol ten obchodník spravodlivý. A keď, keď sa pozrieme na správu z vlastnej iniciatívy, ktorá volá po zodpovednosti člen, podnikov za eh, um, dodržovanie ľudských práv a za zodpovednosť podnikov e, pri zraneniach e, pracovníkov. Myslím si, že nie je možné, aby sa tu boli podniky, ktoré sú prvej triedy, druhej triedy alebo podobne. E, na tom predsa ne, nemôže záležať. Je tu množstvo iných bodov, ktorými súhlasím tejto správe. Tiež aj je tu ten základný princíp OSN, ktorý sa tu spomína a myslím si, že žiaľ e, stále dodržiavanie ľudských práv aj v podnikoch po svete je naďalej e, veľké problém, veľkým problémom a sociálna zodpovednosť je naozaj minimálna. My by sme chceli um, poďakovať za to úsilie prípravi takejto správy a ja očakávam, že bude EÚ hrať veľmi aktívnu úlohu. Ľudské práva musia by mať integrovanejšou súčasťou našej medzinárodnej obchodnej politiky aj vonkajšej politiky Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem za, pani, za liberálov, pani Weber. Sure. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Teraz sme mali vypočutie ktoré do určitej miery súviselo aj s témou, o ktorej dnes diskutujeme, takže určite mali sme šancu lepšie pochopiť eh, aj tento rozmer niektorých porušení ľudských práv. Preto určite je treba riešiť eh, tento aspekt eh, príslušným spôsobom. Ale keďže to treba riešiť príslušným spôsobom, ja mám práve viaceré otázky aby som pochopila lepšie, čo chcel povedať a aké nástroje by chcel pripraviť alebo za kým ich, aké chce navrhnúť. Ak môžem, um, pokiaľ ide o CEK 6, uvádzate, že je právna povinnosť e, vyhľad, vyhnúť sa porušovaní ľudských práv, ale v iných odsekoch hovoríte, že E, volá po právne záväznom nástroji. To by som chcela vedieť, vypočuť si vysvetlenie. Myslím, že moja hlavná otázka, ktorá sa týka niektorých návrhov, ktoré tu pripravujete, napríklad v oceku 10, 12, 18, sa týkajú témy judikatúry. Ako chceme riešiť tento aspekt judikatúry, pretože mne sa zdá, že to je ťažké, ak to ešte dokonca nie je je prekrúcovania vlastne právneho myslenia v prípade e, judikatúry. Ja osobne ani nerozumiem, ako môže, môže Brusel 1 platiť v tom, čo vy navrhujete. Čiže bolo by treba položiť otázku právnej službe EP, to by možno, že bolo celkom dobre, lebo je dôležité pripraviť niečo, čo je vhodné a čo sa dá aj, aj čo je vykonateľné. Ja mám ale otázku ešte, keď hovoríte o mechanizme kolektívnej nápravy. Chcela by som vedieť, čo tým myslíte. Uh, my sme už v roku 2010 žiadali o záväzných pravidlách a nezávislý mechanizmus monitorovania. A viem, že máte obmedzené slovo alebo obmedzený počet slov v správe. Takisto by som chcela e, pochopiť e, v fórum Necetitatis, pretože vy hovoríte, že tento fóru, toto fórum by malo zohrávať úlohu v tých oblastiach, kde prakticky vy naozaj nemáte právny prístup. A ja by som chcel vedieť, ako by, mohlo ten, ako by toto fórum mohlo zahrať nejakú úlohu. Tiež e, by som chcela vedieť, e, to, čo myslíte v článku 31, lebo vy tam hovoríte o tom, že chcete, aby to bolo na dobrovoľnom základe. To je niečo, čo môžem podporiť, ale potom ste v závere spomenuli, že je treba vytvoriť orgán na overovanie a certifikovanie vecí. Nož pre mňa je to trošku metúce, lebo keď je to na dobrovoľnom základe, tak nemáme ani možnosť ani to vyhodnotiť takúto potrebu takéhoto or- orgánu. No ale možno budem lepšie vedieť, keď mi, keď mi odpoviete na otázku, budem vedieť, že ako mám pripravovať pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne. Za, pani, za zelených pani Lohbiler. Ďakujem pekne, pán predseda. Náša tieňová spravodajcenka Buchner nemohol žiaľ dnes prísť, takže ja by som chcela Eh, sa vyjadriť, len stručne. My tiež vítame tento dobrý návrh pána Ignácia Kora a bolo tiež dobre, že ste vypočuli, zorganizovali aj vypočutie, kde boli zúčastnených mnoho odborných organizácií a tam tiež eh, ste získali dobré nápady do vašej správy. Myslím, že tá predchádzajúca správa, ktorá sa venovala Corporate Social Responsibility, tá vlastne je dobre e, spracovaná v vašej správe a ja sa teraz obmedzím práve aj e, prakticky mali sme teraz pred chvíľkou vypočutie k e, pozemkovým právam, ale tiež to niečo, čo sa súvisí s, nestačí len tu tá corporate social responsibility, my potrebujeme niečo, čo bude skutočne právne záväzné a pokiaľ ide o naše pozmeňujúce návrhy, ktoré by sme chceli zajtra predložiť, e, tie pôjdu týmto smerom asi, aby ste zhruba vedeli. E, e, Ďakujem pekne a teraz odozdám slovo Urbánovi Krespovi. Naša skupina je zjednotená Európska ľavica. Začal by som tým, že by som vyzdvihol iniciatívu kolegu Korral. Myslím si, že je to veľmi potrebné a naliehavé predtým, než Európsky parlament uzná porušovanie ľudských práv vzhľadom na zlú prax nadnárodných podnikov, zradov európskych podnikov v tretich krajinách Politika eh, eh, obchodných zmluv, eh, vytvárania s tretimi krajinami častokrát spôsobuje to, že nie sú ošetrené tie veci, ktoré sa týkajú porušovania ľudských práv zo strany eh, práve činnosti takýchto podnikov v tretich krajín. Myslím, že to predchádzajúce zdôvodnenie, ktoré sme tu mali, bolo jasným dôkazom toho, že to sa tak deje. Preto si myslíme, že je dôležité, aby sme vytvorili také nástroje, ktoré by občiansky a trestoprávne uh, zabezpečili zodpovednosť takýchto podnikov, keď porušujú ľudské práva v akomkoľvek členskom, v akomkoľvek e, tretej krajine. Preto by som chcel navrhnúť e, a ten pôvodný text e, aby sme vytvorili také záväzné nástroje, pre nás záväzné Nástroje sú totiž to zásadnou vecou, pretože budeme môcť na základe nich donútiť podniky, aby mali trestoprávnu aj občianskú zodpovednosť v prípade porušovania ľudských práv, pretože kauzy v oblasti porušovania ľudských práv, častokrát o nich hovoríme, sú efektívne iba vtedy, keď sú spojené so záväznými nástrojmi, na základe ktorých je možné udeliť sankcie a takisto odškodnenie v prípade porušovania ľudských práv. Ak sa to tak nestane, tak to bude zase len taký zdrab papiera. Myslím si, že toto je zásadný prvok a preto chceme navrhnúť vytvorenie takej verejnej inštitúcie, ktorá by umožnila kontrolu európskych podnikových činností v tretich krajinách, kde sa bude kontrolovať ich e, aktivita, ich činnosť v tretich krajinách vzhľadom na túto oblasť, kde túto kontrolu budú, kontrolu budú vykonávať rôzne inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu. Myslím, že toto by mohlo zabezpečiť správny dohľad e, práve plnenia tejto klauzuly. Ďakujem pekne a dúfam, že e, tým nezničíme celé hospodárstvo, lebo keď si predstavíme, že hospodárstvo je taká vec, ktorá by mala byť neustále kontrolovaná, tak môže zahynúť. Odozdám, my nehovoríme o ničení hospodárstva, pán predseda, a áno, niekedy sa tak stane aj bez toho, že by sme vôbec chceli, pretože zlé rozhodnutia môžu viesť e, k tým najhorším. Viete, keď my e, v mene e, parlamentnej skupine sme zmenili náš názov na zjednotenú európsku ľavicu, tak sme tak urobili aj za týmto účelom pán Krista za sociálnych demokratov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt pregătit să... Ja som chcel vystúpiť v diskusii v tej druhej správy a ja vystúpim, keď budeme hovoriť o druhej správe, tej nasledujúcej predseda. Dobre, takže by som teraz dal slovo Likardovi Selimu, ktorý má na starosti politiky, ktoré sa, ktoré sa týkajú ľudských práv, ale máte priestor len na 5 minút, lebo už nemáme čas. Ja budem ešte stručnejší. Chcel len privítať túto správu aj z pohľadu SVČ, pretože podobne ako podal pán Korao, naozaj je za tým veľa práce a množstvo konzultácií lebo je to veľmi komplexná správa, ktorá sa sústreďuje na hlavné témy, ktoré sú pre nás najdôležitejšie, ale ja tiež podporujem to, čo povedali ostatní, lebo dôležité je, že je to komplexné, dobre premyslené, ale tiež aj konštruktívne, vyvážené No, v niektorých e, aspektoch je to kontroverzné, ale je tam viacero návrhov, ktoré sú pomerne relevantné a zaujímavé. Samozrejme, že ESVČ nie je zodpovedná za to, a toto je oblasť, ktorá sa týka širokého rozsahu rôznych politických a právnych oblastí a preto sa týka, týka mnohých ľudí v Európskej komisii, takže pre každého z nich, aby reagoval na vaše návrhy, to by som ponechal na ostatných kolegov, ale vo všeobecnosti je to niečo, čo je pomerne dobre načasované. Myslím, že je tu potreba vrátiť sa späť e, k tým dôležitým záväzkom, lebo ak ako už bolo povedané, tá diskusia, ktorú sme mali pred chvíľkou e, o zaberaní pôdy, naozaj súvisí e, Možno by som len pripomenúť, že pokiaľ ide o čas, tak e, prichádza to v správnej chvíli, pretože možno viete, um, som ešte mal spomenúť, že Európska komisia pracuje na dokumente o e, spoločnom so, podnikovom sociálnej sociálne zodpovednosti podnikov, ale aj holandské predsedníctvo je veľmi aktívne v tejto otázke a sú tu také dva paralelné závery rady, ktoré sa týkajú zodpovedných globálnych hodnotových reťazcov a ďalšie v súvislosti s ľudskými právami. Čiže um, sú tam určité otázky súvisiace so záväzkami aj aktívne zapojenie EÚ v tejto e, téme, ktorá e, so sebou, týmito témach, ktoré so sebou veľmi súvisia. A ďakujem za navrhy. Posledná vec, e, pokiaľ ide o to, že niečo má byť záväzné alebo versus nezáväzné, kolegovia z komisie možno by boli ešte lepšími, ktorí by to mohli lepšie by so popísať či vyhodnotiť svoju pozíciu. Ale celkovo v roku 2011 myšlienka bola, že by sa táto téma mala riešiť s takým inteligentnou, inteligentnou zmesou e, priamých alebo záväzných a nezáväzných e, e, predpisov Čiže išlo tu o to, aby to bolo záväzné a snažilo sa to riešiť e, e otázky. Ale pozícia, pokiaľ ide o zmluvu, toto je už pre ESVČ, e, pokiaľ ide o právne záväzný dokument, o ktorom sa diskutovalo v Ženeve, ale vo všeobecnosti, aby sme zhrnuli, tak pozícia Európskej únie E, možno vyhodnotiť, že dostatočne nebola dostatočne aktívna v tej činnosti tejto skupiny. A e, usmerňujúce princípy by nemali byť podkopávané a najdôležitejší účinok či efekt e, teda, roz, teda rozsah tohto právne záväzného nástroja by nemal byť obmedzený iba na cez nadnárodné spoločnosti, ale malo by to byť rozšírené na všetky možné e, miestne spoločnosti, ktoré sú často tiež zodpovedné za e, situáciu a situáciu podporuje aj viaceré mimovládne organizácie. Ďakujem pekne. Teraz prosím stručne odpovede zo strany spravodajcu. Pokúsim sa zostať v tých 9 tých troch minútach. Takže ja by som teraz začal z jedného základného základného faktu. Je to veľmi komplikovaná a ťažká téma a musíme pochopiť aj, aké ciele sme si stanovili ako podvýbor pre ľudské práva a ako zastupcovia Európskeho parlamentu. Ako podvýbor pre ľudské práva máme cieľ mať silný postoj, ktorý by niečo zlepšil práve v, prípade nejakej kontroly, porušovania ľudských práv zo strany takýchto nadnárodných spoločností a z tohto hľadiska Európsky parlament, ktorý cez AFED alebo cez plenárku sa môže vyjadriť podľa mňa by sme mohli eh, nejakú lepšiu cestu navrhnúť na tom medzinárodnom na tej medzinárodnej úrovni, zlepšenie úrovne ochraňovania eh, základných ľudských práv. Mali by sme to byť my, mali by sme byť akýsi stimul aj pre ďalších. Toto by mal byť teda ten cieľ z dlhodobého hľadiska. A potom, pokiaľ ide o tú základňu, o tie hranice v rámci eh, nariadenia. Toto všetko je trošku ohraničené. Máme tu pozmeňujúce návrhy zo strany rôznych politických skupín, ktoré pomôžu urobiť kompromisný text eh, tejto správy a toto potrebujeme na to, aby eh, sme ju vylepšili. Samozrejme, že ja súhlasím s tými pripomienkami, ktoré tu predložili kolegovia, pokiaľ išlo o spravodlivosť, prevenciu, nový, nové nástroje nástroje a tak ďalej. Hlavne, aby sme nevytvárali novú administratívnu záťaž pre malé a stredné podniky alebo pre veľké podniky. Musíme vychádzať z tohto predpokladu, aby sme nezničili hospodárstvo, tak ako to povedal práve predsedajúci Preda vo svojom príspevku na Orbana. A nie, tento cieľ nie je našim. Chceli by sme práve dosiahnuť opak Veľmi dobre si uvedomujeme, že holandské predsedníctvo súhlasí s týmto prístupom. Myslím, že je to zlepšujúci prístup a určite budeme sa snažiť aj e, vylepšiť podmienky pre prácu našich podnikov. Pokiaľ ide o jurisdikciu, z pohľadu jurisdikcie je zrejme, že je veľmi ťažké to vyriešiť. Máme problém s jurisdikciou celkovo vo všeobecnosti. V rámci EÚ je to trošku skomplikované, keď hovoríme ešte aj o zahraničí, o krajinách mimo EÚ. Avšak, aby sme mohli zabezpečiť správne fungovanie jurisdikcie, tak e, závisí to aj od toho, z akej krajiny pochádza daný podnik. Určite nemôžeme nariadovať ako Európsky parlament nejaký takýto e, pozitívny nátlak ale určite vzhľadom na to, čo bolo povedané, môžeme požiadať, aby jurisdikcia daných eh, štátov, z ktorých podniky pochádzajú, bola aplikovaná. Keď hovoríme o Forum necessitatis, eh, to je terminus technicus, ktorý poznáme z univerzity. Tu sa zmienujeme o možnosti požiadať v prípade nedostatku eh, nesprávneho aplikovania jurisdikcie daného štátu, obrátiť sa na inú. Hovoríme teraz o konkrétne členské štáty, keď je to skôr francúzsky systém, ktorý je lepší ako treba lotyšský, ktorý stanovuje väčšiu ochranu na, uh, spravodlivosti, tak mali by sme si uh, zobrať takýto prístup za príklad. A e, keď hovoríme o volat štýliť o porušovaní eh, z ľudských práv na tých istých eh, osobách tým istým spôsobom, napríklad o eh, zneužívaniu prírodného bohatstva a tak ďalej, proste na celých spoločenstvách, tak to je treba tiež ošetriť, keď hovoríme o rámci Bios Free a samozrejme so všetkými týmito ťažkosťami e, kompetencií a aplikovanie kompetencií či kontrol. Toto není v rozpore. E, je to taká dobrovoľná zásada, ktorú môžeme použiť. Avšak to neznamená, že všetci e, sa musia dostať pod kontrolu. Nie, kontrolný mechanizmus a jeho predvydavé zakomponovania, bude slúžiť na to, aby sa efektívne mohol použiť vtedy, keď je to treba, pretože keby všetci e, zrazu boli kontrolovaní, tak by sa im to určite nepačilo. Nie, tak toto neexistuje. Keď niekto sa rozhodne z vlastnej vole e, povedať, že ja som teda nadnárodný podnik, ktorý pracuje v tomto území a dodržiavam ľudské práva, tak niekto musí samozrejme môcť si overiť, či je to tak. A potom tu máme teda aj e, otázku zodpovednosti a tak ďalej. Vo všeobecnosti musíme sa snažiť e, urobiť to tak, aby boli zohľadené všetky tie argumenty, ktoré tu boli spomenuté a ktoré e, sú zakomponované aj do pozmeňujúcich návrhov. To sa budeme snažiť počas následujúcich zasadnutí nejak e, zohľadniť, aby sme e, konkrétnu a silnú správu vyslali z tohto výboru. Určite sa nezmení svet zo dňa na deň, tak ako aj Rím sa nepostavil za jeden deň, ale Chceme len ukázať, že máme dlhodobý a jasný cieľ a dúfam teda, že toto všetko vyvstane ako signál z tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci všetkým. Ako som už povedal, 22. apríla, piatok, to je deadline pre pozmeňujúce návrhy a budeme diskutovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch 30. maja. A teraz ideme, bojovať o, teraz ideme hovoriť o boji, o proti zneužívaniu ľudských práv. Dostali sme 215 pozmeňujúcich návrhov. Niektorí z nich sú vo výhradnej kompetencie iných výborov, výboru pre ženské práva a výboru LIBE. Chcel som pritiahnuť vašu pozornosť k tejto skutočnosti. Mali sme tú diskusiu medzi FEM, LIBE a DRUA. A dôsledok tohto kola diskusí. E, rozhodli sme sa použiť e, alebo využiť viacej mesiacov na diskusiu o tejto záležitosti. Nasledujúce pozmeňujúce návrhy e, sme sa rozhodli zveriť do výhradnej kompetencii buď výboru LIBE alebo FAM, čiže výboru pre ženské práva. Teraz ich explicitne spomeniem, ide o pozmeňujúce návrhy 5, 14, 28, 32, 35, 53, 55, 106, 108, 122, 124, 128, 151, 136 a 183. Som si istý, že ste si to nemohli poznamenať, lebo to bolo rýchlo, ale bude to v oznámení spomenuté. Pokiaľ ide o, o pozmeňujúce návrhy vo výhradnom kompetencii LIBE, je to 114, 122, 163, 172, 210 a 215. Tieto pozmeňujúce návrhy nemôžu byť priateľné v rámci práce nášho výboru. A teraz odozdám slovo pani Barbare Lochbiller. Chcem vás vyzvať, pani spravodajkyňa, ak sa to dá, zhrnúť do 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za úvodné poznámky. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za dobre odvedenú prácu. Mali sme veľmi konštruktívnu atmosféru pri hľadaní kompromisov. Tiež som veľmi rada, že prvýkrát riešime aj otázku obchodovania s ľudskými bytostiami na tomto fóre a osvetlujeme takto prekvitajúci e, ziskový e, rozsiahly, najrozsiahlejší priemysel vo svete. Ako viete, obchodovanie s ľudskými bytostiami predstavuje veľké porušenie ľudských práv, pretože porušuje dôstojnosť a fyzickú a morálnu integritu, slobodu a bezpečnosť osôb, a z ľudskej bytosti robí komoditu. Tu sa zdôrazňuje potreba, aby Európska únia bojovala proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami na celom svete, aby si to spravila prioritu. Cieľom je e, ukončiť tieto e, nehumánne postupy. Dostali sme 215 pozmenujúcich návrhov, z ktorých sa nám podarilo e, dosiahnuť 22 kompromisných návrhov, takže sme viac ako jednu tretinu pozmeňujúcich návrhov integrovali. A môžem tiež povedať, že nebola ani veľká opozícia, skutočná opozícia, pokiaľ ide o politické smerovanie správy e, na úrovni podávania pozmeňujúcich návrhov. Mali sme veľmi plodné stretnutie tieňových a potom písomný postup pre kompromisy. Tiež to bolo hladké. Ukazuje to veľký koncenzus, ktorý máme v tejto problematike, kde chceme urobiť z obchodovania s ľudskými bytostiami skutočne ľudskoprávnu otázku. Libe a FAM sú spolupracujúce výbory. FAM hlasovalo o texte začiatkom tohto týždňa a Libe bude hlasovať na budúci týždeň tie časti textu, ktoré pripravili pod výlučnou kompetenciou, budú zapracované do správy DROA pred hlasovaním v AFETE o DROA 23. mája. Tie časti, ktoré sú sdielanou kompetenciou, napríklad práva obeti, o tých sa bude hlasovať ten istý deň. Taktiež je aj stanovisko k našej správe z Envy, ktoré už bolo prijaté v marci a toto stanovisko Envy sa zaoberá najmä s obchodovaním s orgánmi, ľudskými orgánmi. Ešte raz by som sa chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí boli zapojení do procesu a pomohli dotiahnuť správu do tohto stavu. Teším sa aj na hlasovanie v AFETE v maji a dúfam, že všetko pôjde v poriadku a že konečné hlasovanie sa podarí ešte pred letnou prestávkou v júli. Ďakujem veľmi pekne tieňový spravodajca za EPP, pani Kača Komodiny ešte stále hlasuje v inom výbore, takže ma požiadala, aby som sa vám poďakoval za dobrú spoluprácu a práve prišla. Takže jej dám slovo. Dávam slovo pani uh, e, Komodidy Kača. Dve, tri minútky lebo e, meškáme. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, mali sme tu stretnutie inej skupiny. Chcem sa skutočne poďakovať spravodajkyni za jej prácu na kompromisoch. Myslím si, že sme dosiahli dobrý pokrok v kompromisoch a osobitne sa chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom a to, že poschopili naše stanovisko ku kompromisu 7. Pre nás to bolo veľmi dôležité a chceli by sme dosiahnuť čo najväčšiu dohodu pre tieto časti v kompromise. A ja som presvedčená, že aj tieňovi chápu postoj EPP k druhej časti tohto kompromisu. Okrem kompromisu máme aj mnohé ďalšie pozmeňujúce návrhy, o ktorých budeme hlasovať a musím povedať, že ich je dosť. Ak by som mohla hovoriť len o niektorých z nich, tak si myslím, že z nášho pohľadu je veľmi dôležité, aby správa, najmä pozmeňujúce návrhy o zraniteľných osobách, by boli na, a o obchodovaní, aby boli naozaj dobre sformulované a silné. A ja viem, že všetky obete obchodovania s ľuďmi sú zraniteľné, ale sú to aj rôzne podkategórie zraniteľných ľudí v rámci zraniteľnosti, ako deti a ďalší alebo ľudia so zdravotným postihnutým. Taktiež sa teším aj na podporu k týmto pozmeňujúcim návrhom. A okrem toho si myslím, že táto správa, najmä s kompromismi, ktoré sme dosiahli aj s tieňovými, je správa, ktorú dúfame e, dobre schválime s veľkou väčšinou. A chcem tiež ešte raz zablahoželať spravodajkyni a poďakovať sa aj za jej prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, v prvom rade chcem zablahoželať spravodajkyni za výborný text. Ako tieňovi za SAD sme spolu s kolegami prišli s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah správy. Zamerali sme sa najmä na aspekty, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité a to je úloha, ktorú zohrávajú vláda, súkromný sektor, občianska spoločnosť, aby riešili rôzne faktory, ktoré umožňujú prekvitanie obchodovania s ľudskými bytostiami. Právny rámec a postupy reálnej ekonomiky, ktorá zdôrazňuje zodpovednosť vlád, pri určovaní jasných očakávaní pre podnikateľské prostredie v súvislosti s rešpektovaním ľudských práv a príjmaním politik, ktoré presadzujú väčšiu transparentnosť a lepšie hlásenia o úsiliach boji proti obchodovaniu v dodavateľskom reťazci? taktiež spolupráca na regionálnej medzinárodnej úrovni, ktorej cieľom je boj proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami a nakoniec reintegrácia obetí obchodovania do spoločnosti a právo na osobitnú ochranu. Myslím si, že sme mali naozaj veľmi konštruktívnu diskusiu ku kompromisným pozmeňujúcim návrhom minulý týždeň v Štrasburgu a teším sa, že ten duch a obsah našich pozmeňujúcich návrhov je dobre zapracovaný do kompromisov a SAD preto podporí konečné kompromisy. Chcem sa poďakovať pani Lochmiller aj mojim tieňovým kolegom, kolegom tieňovým spravodajcom za veľmi pozitívny dialog a spoluprácu pri správe som presvedčený, že budeme mať veľmi silný, koherentný konečný text. To, čo sa vám podarilo, pani Lochbiller, je veľký príspevok k boju proti obchodovaniu s ľudskými byto, bytostiami vo vonkajších vzťahoch EÚ. A posledná vec, myslím si, že teraz je dôležité, aby sme zabezpečili, že toto stanovisko parlamentu zohrá dôležitú úlohu, ústrednú úlohu pre rozvoj vo vzťahu Eh, vo vonkajších vzťahoch a v boji proti eh, obchodovaniu v budúcich politikách EÚ. Teraz pán Bašír. Vážený pán predseda, máte ešte brata? Pred chvíľou som bol vo výbore pre rozvoj a videl som tam niekoho ako ty. Dobre. Takže kolegovia, chcem sa poďakovať spravodajkyni aj tieňovým za ich konštruktívny prístup k rokovaniam doteraz. Ako viete, ECR vždy podporuje boj proti obchodovaniu s ľuďmi a boli sme veľmi aktívni práve na vypracovaní smernici o protiobchodovaniu s ľuďmi a naša vláda sa vrátila do smernice. Táto posledná správa ale pokrýva aj oblasti, ktoré si myslím sú veľmi problematické a najmä ma znepokojuje ten tlak, ktorý sa vyvíja na európske firmy, ktoré pracujú v zahraničí. Prepačte, ospravedlňujem sa. Pamätajme na to, že naše firmy sú známe za lepšie, lepšie pracovné podmienky než zamestnávateľia tretich e, krajín. Sú aj opatrnejší pri e, subkantrohovaní a kupovaní surovín. Ak by naše firmy mali byť zodpovedné za obchodovanie s ľudskými bytosťami všade v dodavateľskom reťazci, že to je veľmi nereálne a veľmi prísne, preto dúfam, že kompromis 17 bude rozdelený, ako to žiadali ostatné skupiny. Okrem toho, to musím povedať, že som veľmi spokojný s kompromisnými návrhmi. Jeden z nich je aj môj, traja sú od mojich ECR kolegov. Pán Tomášek bol zapracovaný a ďakujem spravodajkyni a kolegom za to, že sa tak e, stalo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Weber. Kolegovia, dovolte, aby som sa pridala k tým, ktorí už vyjadrili svoju vďaku za vynikajúcu prácu pani Lochbiller na tejto správe aj za veľmi dobrý, dobrú pracovnú atmosféru. Správa a kompromisné návrhy sa zaoberá hlbokými príčinami a okolnostiami tohto hrozného činu. Je tu naliehavá potreba e, informačnej kampane, programov e, zameraná na identifikáciu obetí, obchodovania s ľuďmi. Je tu potreba vypracovať opatrenia pre zraniteľné skupiny, najmä ženy a deti. Potom sa treba venovať reintegrácii obetí obchodovania a potom zásada nekriminalizácie. Toto všetko sú, myslím, e, veci, ktoré sú obsahom jadra tejto správy. Ale potom sú tu aj ďalšie veci, ktoré sú veľmi dôležité pre ALDE, pre moju politickú skupinu. Boli tiež zahrnuté do kompromisov a podporili ich aj ostatné skupiny napríklad otázka detských vojakov, due diligence pri boji proti korupcii, potreba mať investície do mechanizmov o e, obchodovania s ľuďmi, o obetiach vo vlnách migrantov a žiadateľov o azyl. Už som hovoril s mojimi kolegami v Libe a FAM a nepochybujem o tom, že ich hlasovanie len prispeje k, k dobrému výsledku tejto správy. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za dobrú spoluprácu. Ďakujem. Pokúsim sa byť veľmi stručný a nebudem opakovať veci, ktoré tu už povedali kolegovia. Myslím si, že táto problematika je známa, pracuje sa na nej. Keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, niekedy sa to týka aj európskych podnikov, ktoré podnikajú mimo EÚ. A ja si myslím, že je to veľmi dôležité o tom hovoriť. Myslím, že pani, a ďakujem pani Lockbiller za to, čo tam uviedla je dôležité nájsť aj účinný spôsob na sankcionovanie obchodovania s ľudskými bytostiami, lebo správe hovoria, správy hovoria, že počet odsúdení je veľmi nízky v, počte, v porovnaní s rozsiahlosťou problému. A myslím si, že touto prácou sa nám podarí dostať troške, troška vpred. Thank you very much. Um... Ďakujem. Nikto iný sa už nehlasí o slovo, takže pani Lokpiller. Ďakujem. Myslím si, že teraz nebudem veľa hovoriť. Pozriem sa na to, o čom hovoril pán Bašír, či bude možné rozdelené hlasovanie. Všetko ostatné mám zaznamenané. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne všetkým za túto výmenu a teraz prejdeme k bodu 11 na programe schôdze spätná väzba z pracovných ciest výboru druhá do Ženevy, Rada OSN pre ľudské práva do Kambodže. Pani Valenciano bola na čele tejto misie. Mm, táto misia bola zložená z pána Gžibu a pani Manesku, za EPP pani Soler za socialistov a pánom Kalským za ECR, pani Beatrice Becerov za ALDE a pani Judith Sargentini za zelených. Návšteva bola privítaná pani Soria Post a, a, a táto nám aj odprezentuje, čo zaujímavé sa tam odhralo. Pani Valesiano tu nie je. Ako vidím, nemáme veľa času, budem veľmi stručná, pretože musím dať slovo aj môjmu kolegovi eh, za Kambodžu. A spomenuli ste všetkých poslancov, ktorí boli s nami v Ženeve a tradíciou je každý rok chodiť na jarné zasadnutie tejto rady, tak naša delegácia DROA tam bola 14. a 15. marca, bola to dvojdňová návšteva, stretli sme sa s predsedom Rady pre ľudské ráda, predstaviteľmi agentúr OSN, predstaviteľmi občianskej spoločnosti. 14. marca v pondelok sme si rozdelili program, mali sme prípravné stretnutie briefing s Kristinou Kokinakis, ktorá je vedúcou politickej sekcie delegácie EÚ. Potom sme mali pracovný obed s Dominikom Porterom Charge d'Affaires a vybranými európskymi veľvyslancami a členmi Rady pre ľudské práva. Popoludní sme mali bilaterálne stretnutie s predsedom Rady ľudských práv Kim Limom, Kate Gilmorovou, pani Rita Izák, osobitný spravodajca pre menšinové otázky, a doktor Ahmed Shaheč, osobitný spravodajca pre Irán. A potom večer Elena Valenciano hostila e, večeru s ďalšími veľvyslancami a neformálne sme hovorili o aktivitách v rámci Rady pre ľudské práva. Na druhý deň sme sa stretli s Bakšitom, pánom François Crepo, osobitný spravodajca ľudské práva migrantov, Spinoza Carces, stála zástupkynia Ekvadoru, predsednička medzivládnej pracovnej skupiny s Miklošom Harazakým, osobitným spravodajcom pre Bielorusko, a Swingom, generálny riaditeľ IOM a potom pán Vincent Kochtel, ktorý je riaditeľom Biro Europe a ďalšie mimovládky. Myslím, že nás veľmi dobre prijali stretnutia so všetkými osobitnými spravodajcami, predstaviteľmi OSN agentúr boli veľmi užitočné, zaujímavé, informatívne a umožnili nám nahliadnúť do ich činnosti. Mnohí osobitní spravodajci prijadrili ochotu posilniť spoluprácu s našim podvýborom, vždy keď to je možné. Dobrá spolupráca medzi EP a Ženevou bola znovu zdôraznená. V júli predseda uh, Rady pre ľudské práva príde do Droa, aby nás informoval o stave debaty v Rade pre ľudské práva. A mali sme niekoľko návrhov, napríklad e, zaslať pozvánku vysokému komisárovi pre ľudské práva. Potom sme poslali prostredníctvom Kate Gilmore pozvanku, ale treba to ešte formalizovať. Potom stretnutie pri príležitosti 5. výročia ehm, zásad pre ľudské práva a podnikanie OSN. A e, pozvali sme mnohých ďalších, ktorí tu už aj boli v minulosti. Myslím si, že to všetko je teda dôležité. Aby som to skončila, bola to dobrá návšteva, bola potrebná. Osobitná, osobitný spravodajca pre, o migrantoch bol rozčarovaný z toho, ako dopadla dohoda EU-Turecko. Túto správu si môžete prečítať. Teraz nie je dosť času na to, aby som sa tomu venovala, takže končím. Ďakujem teraz pán Karsky. Soraya veľmi dobre uviedla výsledok našej misie a ja by som chcel zdôrazniť, že jednak tu boli viacerí spravodajcovia z Rady eh, ľudských práv. Eh, hovorilo o tom, že čo očakávame a pre nich je to aj čo očakávame od tejto misie a pre nich je to veľmi dôležité. Určite by som chcel, aj pokiaľ ide o budúcu organizáciu takýchto misií, v budúcich rokoch by som chcel navrhnúť, či by sa nemohlo pouvažovať o tom, že by sme sa stretli nielen s tými, ktorí majú uh, ktorý, tými, s tými, ktorí nás chvália, ale aby sme sa mohli stretnúť aj s takými predstaviteľmi, ktorí e, nám ktorí vnímajú naše e, konanie ako nesprávne alebo rôzne chyby, že robíme, takže my sme diskutovali s nimi o obchodovaní s ľuďmi a Eh, o rôznych riešeniach, ktoré by sa dali prakticky využiť, ale takisto aj táto komisia pre ľudské práva vníma aktivitu ľudskej, a nielen Európskej únie, ale e, napríklad celkovo v prípade pracovná skupina pre vo veci e, nájomníkov e, vo vzťahu k súkromným firmám o bezpečnostným a tu napríklad sú tu také postupy, e, akým spôsobom vlastne sa bojuje s takýmito e, subjektami prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Takže keď, sa stretávam, keď sme sa stretli so zástupcom, tak ako povedala Soraya, s predstaviteľom Bieloruska, ktorý nám e, hovoril, že bieloruska vláda sabotujú jeho prácu, a tak podobná situácia vlastne je aj v tomto prípade zo strany Európskej únie, ktorá odmieta sa stretnúť eh, s tými, um, to pre, takže, ktorí nie sú spokojní našou prácou. Čiže mali by sme v budúcnosti sa pozrieť aj na to, že čo robíme, alebo nie sme ani my 100% dobrí, a možno, že len na 99%, ale ani nám to niekto povie, k tomu sa naše postupy nepačia. Ja len takú stručnú pripomienku ešte by som dovolil pani Čambe, predtým než ukončíme. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj poslancom za zaujímavý briefing. A naša delegácia vždy eh, bude ochotná vám posk- pomoc pri organizovaní misie. Chcela by som povedať, že iniciatívy EÚ boli všetky prijaté bez hlasovania. A dôležité bolo vrátiť sa k tej, k tej spoločnej pozícii práv dieťaťa, pretože o tomto sa hlasovalo na poslednom zasadnutí výboru a bolo to dôležité aj v súvislosti s eh, vypočutím dnes do poludnia. A bolo dobré, že teda bola tu prijaté unizenenie pre Severnú Koreu a aj vzhľadom k tomu, že text obsahuje zase podporu toho, že by mala um, BR OSN tiež e, od túto vec posúdiť alebo posunúť e, Medzinárodnému súdnemu tribunálu. Ďalej bol tu e, vymenovaný nový osobný spravodajca pre Irán, Sýriu, Južný Sudán. Bola vytvorená komisia, aby sa posúdila situácia priamo na, na mieste, čiže to sú niektoré z EU priorít a je treba veci vyhodnotiť detailne, takže vám zatiaľ nemôžem poskytnúť detaily, ale som si istá, že budeme uvažovať o nedostatku jednoty v EÚ, pokiaľ ide o izraelské osady alebo izraelské osídlovanie. Tu sú, veľké, tu sú výzby na Ženevu a po ďalšie musíme takisto diskutovať aj o zhoršovaním sa hočujúcom sa trende aktivistov a v ľudskoprávnych. E, myslím napríklad aj v Ruskej federácii. Ešte by som chcela reagovať aj na to, že vysoká komisárka pre ľudské práva navštívila Brusel 13. a 14. marca. Žiaľ, to malo e, vy ste vtedy ste mali vy iné veci a nemohli sme zorganizovať stretnutie s vami, ale stretol sa s prezidentom Šulcom, predsedom Šulcom a tak. Takže sme nemali Ale bola tu, ešte by som chcela spomenúť aj výsledky tej pracovnej skupiny PRC a my, tak ako ste spomenuli vy, pán spravodajca, myslím si, že je to dôležité a je dôležité, a keď my chceme, aby od ostatných dodržiavali postupy, tak je dôležité, aby sme postupy dodržiavali aj my. Ďakujem pekne. Ďakujem. Využiť teraz príležitosť na to, by som poďakoval SVČ, za všetko, čo nám tu odprezentovalo. A teraz naozaj k poslednému bodu by som prešiel na programe schôdze. To je e, delegácia v Kambodži a je správa e, pre tejto delegácii predsedala pani Weiselholzer e, v apríli dvaja členovia EPP, pán Kováčev a pani Vácholcer a David Martin a pani Guerrero, dvaja socialisti a takisto aj pán Astrivieč za liberálov a pani Lohbilár e, za zelených boli súčasťou tejto delegácie. Pani Weizholzer, máte slovo ešte. Máme niekoľko minút vďaka našim tlmočníkom, ktorí ochotne zostanú ešte niekoľko minút naviac. Die Ďakujem pekne a budem teda stručný. Táto delegácia e, šla v súvislosti s dvoma uzneseniami z Kambožanská, Kambodžská strana chcela pôvodne tú návštevu odložiť, ale napokon sa podarilo ju vykonať. E, viedli sme, mohli sme tam nájsť aj dôležitých e, E, partnerov na rokovania. Bola tam komisia pre ľudské práva, minister spravodlivosti, štátny tajomník e, ministerstva vnútra a tiež aj sme viedli rokovania s zástup tupcom zahraničného z, z, z, z funkajšou službou. A určite je no, takisto sa dohovorilo aj o tom, že je, e, je e, treba e, bola to teda diskusia, ktorá bola veľmi plodná tiež hovorilo sa aj o konfliktoch a určite bolo to veľmi dôležitá teda návšteva, aj keď najväčšiu obavu, ktorú sme mali pri návšteve Kambodže a vedení rokovaní, e, to je podobná situácia ako v prípade Bangladešu, že sa je tu ako politizujú sa veci veľmi výrazne a táto konfrontácia, ktorá tu existovalo pred voľbami, takže tam, aby sa dosiahla dohoda. Medzi tým došlo k určitým porušeniam ehm, v rámci politického priestoru a my sme my sme takisto aj boli tam jednoducho množstvo, množstvo problémov, boli tam jednoducho kampane, ktoré boli vedené e, proti predstaviteľom opozície, respektíve viacerí predstaviteľi opozície naďalej sú e, z, e, vo väzbe. Takže potom je tu ďalšia otázka, je priestor, ktorú má, ktorý majú mimovládne, mimovládne organizácie, pretože tie sú neustále potláčané. E, a tiež by sa sme viedli diskusiu aj s predsedom pánom Vum. Oni takisto tvrdia, že sú tam niektoré tlaky, ktoré sú aj zo zahraničia, ako napríklad aj Vladimír Putin e, bol menovaný ako niekto, kto vedie k potláčaniu mimovládnych organizácií a takisto aj my sme podporovali aj e, odborové hnutie, to tiež už sa hýbe. A čo bolo dôležité, pre Európsku úniu je toto veľmi dôležité, aby sme mali našich partnerov na rokovanie A rozhodujúci bod teda je tá volebná komisia, podpora volebnej komisie. Tu sme pripravili 10 miliónov eur na prípravu volieb. Tu by sme mali diskutovať o tom, či e, spolu s e, komunálnymi voľbami v roku 2017 či by sme si nemali e, premyslieť, aby sme opäť mali pozorovateľskú misiu. To je tiež na diskusiu. Uvidíme, ako vlastne naložíme s tým, e, tom, tým malým priestorom, ktorý obs, tam e, obsadzujú NGO a ako sa tam ešte my umiestnime, ak by bolo toto záujem, určite Kambodža je, alebo Európa je veľmi veľkým obchodným partnerom pre Kambodžu, najmä z hľadiska textilnej produkcie. Kambodža, alebo Európa je takisto aj najväčším donorom v Kambodži v prípade humanitárnej pomoci. Ďalej, pokiaľ ide o opozíciu a jej priestor je skutočne veľmi potlačený. je dôležité pre pozíciu zabezpečiť, alebo je dôležité, aby mali e, naozaj spravodlivý proces, taký, ktorý zodpovedá spravodlivosti, Takže ja by som chcel bol za to, aby, sme, alebo aby teraz my sme ešte niektoré otázky doplnili. Pán Ostrevičius. Len niekoľko slov ku kolegovi Wetterhauserovi, ktorý predniesol veľmi komplexné zistenia z našej misie. Mňa najviac nepokojuje stav demokracie v Kambodži. A po našom stretnutí s hlavnými predstaviteľmi opozície, e, strana národnej záchrany, e, som získal jasnú predstavu o tom, aká je skutočná situácia. Hrajú hru. Skutočný silný muž v Kambodži je premiér, ktorý tam je pri moci 13 rokov. Má v rukách moc, aj e, najmä rozvojové tre, hlavné rozvojové trendy v krajine. Všetky metódy, ktoré sa používajú na zastrašovanie, obťažovanie e, členov politickej strany národnej záchrany sú známe. Počuli sme rôzne reálne príbehy a nemáme dôvod si myslieť, že sú nepravdou. A preto si myslím, že by sme mali byť ostražitejší, keď pozorujeme situáciu v Kambodži, najmä v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami. Možno, že by sme mali poslať aj list politikom a nemali by sme sa nechať zavádzať odpovediami, ktoré dostaneme na svoje otázky. Rokovania boli dlhé, ale odpovede neboli presne na naše otázky. A Európska únia je veľkým donorom Kambodži. Kambodža ho potrebuje. A mali by sme uvažovať o prístupe E, od prípadu k prípadu pri poskytovaní pomoci. Toľko chcem povedať. Ďakujem pani Lochbiller, posledný vstup. Ďakujem. Tiež by som chcela doplniť niečo a síce, že som za to, aby sme napísali list nie len uh, parlamentu v Kambodži, ale aj pani Mogherini a zdôraznili, že angažovanosť EÚ v Kambodži by mala byť sprevádzaná jasnými posolstvami pre našich partnerov, najmä v oblasti ľudských práv. Navštívili sme projekt e, financovaný našimi, našou pomocou a boli tam aj e, odsúdení. My sme sa stretli a povedali sme, že e, išlo o projekt. E, potom sme sa zaoberali projektom nejakej výstavby, kde by tiež bolo potrebné napísať list. A situácia je taká, že predstavitelia vlády neváhajú použiť násilie alebo umož- dovolia náraz násilia, ak ich stanovisko, ich názor nie je hlavným názorom. Povedal by som to takto. Počuli sme, že dvoch poslancov zbili na Prahu parlamentu a potom sa to ani nevyšetrovalo, že kto to spravil. A taktiež, keď sme, sme videli, že keď odbory vo februári demonstrovali, tak veľké hrozby minulý rok a Občianská spoločnosť hovorila o príprave nadchádzajúcich obecných volieb v roku 2017 tak sme boli svedkami nárastu alebo budeme svedkami nárastu násilia. Veľa dôvodov preto, aby naša delegácia tam situáciu sledovala, ako aj pre nás. Ako som povedala, mali sme veľmi dobré rokovania, relevantné rokovania Škoda, že sme nemali stretnutie s našim proťažkom, Výborom pre ľudské práva Kambodžského parlamentu. Možno, neviem, či je to možné, možno náš výbor by mohol pozvať predsedu Kambodžského výboru pre ľudské práva tento rok alebo na budúci rok, aby sme viac o tom rokovali, hovorili o špecifikácii zákonov pre upravujúcich otázku odborov a podobne Dobre, takže tým pádom ukončujem toto zasadnutie. Chcem poďakovať všetkým tlmočníkom vo všetkých kabinách a na budúce sa stretneme 13. maja.